de los eh, motores, especialmente de los motores eh, diésel, ha tenido una correlación eh, con, la con la reducción de las emisiones NOx? You're talking about the downsizing of engines. Is there a correlation between downsizing engines and uh, reducing emissions? Um, and downsizing engines, uh, yes, allows, uh, allows better fuel consumption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 pozriete na objem tých nádrží na AdBlue, tak e, sa pohybuje od 10-20 litrov alebo až vyššie. A sú potom automobilky, ktoré hovoria o tom, že chceme, aby v obdobie toho dotankovania e, bolo zhodné e, so servisným obdobím 30 tisíc kilometrov. Niekto povie, že je to príliš veľa, niekto povie, že chceme medzi tými servisnými intervalmi doplňať túto kvapalinu. Závisí to od toho, ako si zadefinujú potrebu doplňania tejto kvapaliny samotné automobilky. A v toto sa potom odvíja aj veľkosť tej nádrže. Ďakujem pekne. Aspoň za mňa môžem povedať, že sa pár vecí dnes naučím, to je fajn. Chcel by som viac hovoriť o oxidoch dusíka, NOx. Aspoň z môjho pohľadu, možno som jediným v tejto miestnosti, e, mám v tom istý zmetok. Ako čo najlepším spôsobom sa tejto záležitosti vyhnúť, pretože Máme emisie, ktoré majú klimatický dopad, skleníkové plyny a potom je tu NOx, ako ste povedali správne, sú to toxické emisie, ktoré medzičasom na, na nás negatívne vplývajú, zatiaľ čo sa mení e, klíma, dúfame, že nie je úplne nezvratne. Viete mi vysvetliť, ako najlepším spôsobom sa znižujú NOx e, emisie? je to je najlepšie použiť tie SCR systémy v vašej spoločnosti alebo iných, alebo je to troška viac nuansované? Dá sa to nejak oddelovať, aký typ systému použiť, tak aby sme zredukovali tieto NOx emisie? Ako by to malo byť v rámci dízlového odvetvia? Ďakujem pekne. Dobrá otázka. Mám možnosť troška bližšie vysvetliť, ako pristupujeme, respektíve odvetvie pristupuje k NOx emisiám, ale najskôr prvá časť e, vašej otázky, ten kompromis medzi emisiami CO2 a NOx emisiami. Činou tie účinnejšie spalovacie motory fungujú pri vyšších teplotách a o to väčšie NOx generujú, e, máte lepšiu spotrebu paliva ako v tých dieselových motoroch v porovnaní s benzínovými motormi, ale máte vyššiu úroveň, vyššiu mieru tých znečistujúcich látok. Vy ste povedali jasne, že je tam niečo za niečo. Dvihne sa, respektíve menšia spotreba paliva, ale dvíha sa aj NOx. To je daň za to. Áno, keď sa pozriete na také surové meranie emisí pred tým spracovaním a pospracovaní, tak vidíte, aký, aká je, tá, aká je tá, aký ten súvis. Vidíte, že niektoré automobilky idú cestou znižovania CO2 a znižovania spotreby paliva, ale zároveň generujú viac NOx. A to treba e, riešiť v rámci následných, následných následného potlačenia emisí NOx. Čiže vždy je to takýto kompromis. Spôsob, ako vyriešiť tie hladiny NOx, už ste to zrejme, zrejme počuli aj predtým, ale ja to pripomeniem, aby sme to všetci chápali rovnako. Najskôr recirkuláciu, recirkuláciu tých výfukových plynov to je zariadenie, ktoré odčerpáva istú časť toho výfukového plynu a dáva to naspäť do spalovacej komory, aby znižovalo spalovaciu teplotu, aby tým e, zmenšoval aj objem, alebo teda prítomnosť kyslíka a tým pádom sa automaticky znižuje aj hladina NOx. Sú rôzne spôsoby, ako urobiť EGR. My to nerobievame, takže nepôjdem do podrobností. Je rôzny spôsob, ako to robiť. Vysokotlakový, nízkotlakový prístup, chladenie. Tá technológia sa rozvíja veľmi rýchle po druhé, hovorím o tzv. lean knock strap, takýchto pascach, alebo tak, čo, ktoré zachytávajú teda NOx a tie zachytávajú teda NOx do keramickej nádoby a funguje to pri teplotách asi 400 stupňov Celzia. Keď tá stup- teplota presiahne 400, tak prejde NOx. Takéto zachytávacie fáze, tak povedz, tak toto to sa deje pri nižších teplotách, pri spalovaní. Potom je tu ešte selektívne katalytické redukovanie SCR. SCR systém to je veľmi efektívne, účinné, ale funguje to len pri teplote 180 stupňov Celzia, povedzme, e, aj so systémom vstrekovania AdBlue kvapaliny, alebo pri 120 stupňoch pri priamom strekovaní amoniaku, alebo teda AdBlue. Keď máte nižšie e, teploty, tak potrebujete EGR a LNT najlepší, najlepší spôsob, ako v rámci celého spektra riešiť NOx, mať systém EGR, LNT a SCR, mať ich skombinované. Určite tak každý systém si vyjadruje nejaký priestor, fyzické umiestnenie vo vozidle. Je to možné alebo zložité ľahšie sa tu umiestňujú do väčších vozidel než do malých. Určite, samozrejme, tam máte viac priestoru a zvyčajne úroveň emisí je eh, oveľa vyššia u týchto väčších motorov, väčších autách. A ďalšia otázka, eh, keď máme malé osobné vozidlá so zvýšenou eh, účinnosťou a zníženou spotrebou je tu e, korelácia s tými emisiami e, oxidov dusíka. Nie, nie, malé stroje, ma, malé motory vo väčších e, vozidlách budú oveľa viac sa v tých väčších vozidlách tak povediac narobia, ale lepšia bude účinnosť paliva a preto budú nižšie emisie CO2, ale spalovacia teplota bude stúpať e, úrovne Eh, eh, NOx budú vyššie. Pán Paluči. Ďakujem. Uvidíme, či sa nám rýchle podarí odpovedať na tri otázky. SCR, RG, LNT. Vonkajšie teploty negatívne vplývajú na systém EGR. Pri znižnej teplote sa deaktivujú takéto systémy. pokiaľ ide o systém spätného získavania tepla rieši ten problém. V odpovedi na otázku 7 hovoríte o tom, ako tieto systémy fungujú. Mohli by ste približiť, aký je ten vzťah medzi jednotlivými systémami, medzi teda NOx emisiami? Ďakujem. Uh, uh, dobre som pochopil otázku. Pýtate sa na EGR a či náš systém má prínos pre EGR pri nízkej teplote. Okay. So pri vonkajšej nižšej teplote my nedodávame EGR systémy. Systémy, ktoré dodávame, e, budú e, SAR systémy e, a systém DSDS, ale nedodávame systém EGR. Neviem, či dokážem odpovedať na vašu otázku, pokiaľ ide o EGR. Toto mi je jasné, ja viem, že nerobíte EGR, ale moja otázka bola, že či váš systém, či e, znova získava alebo rekuperácia toho, toho tepla a takýmto spôsobom rieši ten problém zniženej teploty, keď sa deaktivuje ten systém e, znižovania emisie NOx. Teda také spätné získavanie alebo rekuperácia tepla. I, I Teraz asi rozumiem tomu, čo vravíte. EGR, jeho primárnym účelom je znížiť e, počet, množstvo NOX. My to nedodávame, ale dodávame ďalšie systémy, a, a, ako je SCR, ktorých tiež účinom, úči, účinkom alebo zámerom je znižovať NOX. Keď vidíte tie zliatinové systémy. A... Sempre, eh, sempre la risposta alla domanda numero 7, voi dite forniamo V odpovedi na otázku 7 hovoríte, že my poskytujeme riešenia rôznej kvality a rôznej trvácnosti, pokiaľ ide o naše produkty. Čo to presne znamená? Aký je dôvod takýchto rôznych štandardov a sú potom aj rozdielne výsledky pri dodávaní jednotlivých technológií? Right, thank you, yes. Um, I think the response we mentioned, we said over here was that... Um... Uh, myslím si, že či dodávame uh, produkty rôznych uh, kvalít, naozaj... Vy hovoríte o tom, že poskytujete produkty rôznej kvality v sedmičke. Ja sa pýtam, prečo uh, je tam takéto rozdelenie a aký je potom, dô... aký je potom korelácia alebo súvisť s tými emisiami. Okay. Sorry, what, I didn't, what is the question on emissions? Viem presne, kam smeruje vaša otázka k emisiám. Domanda numero 7. V rámci otázky číslo 7 vy poskytujete odpoveď, že poskytujete rôzne úrovne a štandardy kvality a trvácnosti vašich produktov. Ja som chcel troška si objasniť, čo tým máte na mysli. Uh, či je tam nejaký súvis medzi rozdielnou kvalitou a medzi kontrolou emisí, alebo teda následnými emisiami. E, teraz už rozumiem, prepáčte, dodávame výrobky na e, americký, európsky, brazílsky trh, čínsky e, trh a všetky tieto trhy majú rôzne regulácie emis, emisí a my musíme dodávať tie správne výrobky pre tie správne predpisy v správnom regióne takisto majú rôzne požiadavky trvácnosti, e, snaha byť konkurencieschopný na týchto trhoch, musíme samozrejme podávať, do, dodávať výrobky e, s rôznou mierou trvácnosti. A pre vás je dôležitý rozdiel medzi EÚ e a Spojenými štátmi. To sa objavovalo v tých otázkach viac násobne. Samozrejme, že rozdiel je v legislatíve medzi e, e, Európou a Spojenými štátmi a to sa e, pretavuje do rôznych špecifikácií, ktoré definujú naši, naši zákazníci. Zodpovedá to vašu otázku? Sí, ultima domanda. Áno, ďakujem. A posledná otázka. Hovoríte o skúsenostiach, ktoré ste mali s tým systémom kodaní. A hovorí sa o tých nákladných automobiloch, je tam nejaký e, rozdiel medzi osobnými vozidlami a užitkovými, alebo teda nákladnými? Ale je možné ten systém, e, ktorý používate v Kodani, potom implementovať aj niekde v iných situáciách? Skúsenosti z Kodane e, vďačíme za to startupu, ktorý sme vytvárali, spolu vytvárali Eminex. A jednoducho oni uh, update updateovali ten e, amóniový systém e, pre e, mestské autobusy. Snažili sa sledovať rozdiel vo výkone, pokiaľ ide o NAX u systému AdBlue v porovnaní s SDS. Dokonca je apka na telefóne, ktorá vám v reálnom čase hovorí o prínosoch, ktorý má SD, systém. Bol to bol taký pokus eh, v Kodani, eh, táto eh, spoločnosť Eminex v Kodani, tento startup priniesol dobré výsledky. 70%, 70% zníženie emisí oxidov dusíka v, v, v autobusoch mestskej dopravy, ktoré fungujú za nižších, chladnejších teplôt systém AdBlue SCR vyžaduje e, minimálnu e, teplotu z plodín 180 stupňov a systém e, SDS 120 stupňov, oveľa skôr teda sa môže spínať za oveľa nižších teplot. Pán Henkel. Yes, thank you. Ďakujem. Rád by som hovoril nemecky. hovorilo sa tu o tom, čo sa vlastne, ja, ja by som sa chcel uh, pýtať, čo sa deje uh, o tom, keď je uh, nádrž prázdna a ide sa ďalej. Thank you, Mr. Henkel, for the question. I, I, I think from your experience you probably have a better idea. V súvislosti uh, s amoniakom závisí to od stratégií uh, automobiliek. A moje skúsenosti sú také, my ne, uh, kontrolujeme, čo sa deje. Ja viem, že uh, svetielka na palubovke e, e, informujú vodiča a ak nenaplnia nádrž, tak e, motor by sa mal prepnúť do modulu, modusu na niž, nižší výkon, takže dalo prinútiť to vodiča natankovať predsa len nie sme však odborníkmi na stratégie, ktoré vlastne používajú jednotlivé automobilky, aby donútili spotrebiteľov eh, doplniť nádrž. Potom ďalšia otázka. Pri vašich výskumoch eh, a vývojovej práci vás napadlo niekedy, alebo ste sa stretli s problémom, že môžu byť rôzne uh, produkcie NOx s hľadom na kvalitu danej nafty, ktorá je tankovaná, konkrétna nafta. Uh, again, Ďakujem za technickú otázku. Pokiaľ ide o výdo, výkony našich uh, výrobkov, pokiaľ ide o kvalitu nafty, táto otázka viac súvisí uh, s podielom síry uh, v palive. Sú, súčasne s sprísňovaním jednotlivých emisných nariadení e, e, je i snaha zlepšovať kvalitu palív naftových. Áno, ak nie je dobrej kvality, alebo ak ani, ani e, benzín nie je dobrej kvality, vidieť to i mimo EÚ. V Číne v minulosti sme to sledovali. Tá nízka kvalita paliva samozrejme spôsobila problémy, pokiaľ ide o tie E, systémy následnej úpravy. Ak vaša otázka e, znie, či je to rozhodujúce pre emisný systém, a odpovede, že áno. No ja som tú otázku kládol preto, pretože v tomto výbore sa o tejto e, veci ešte nehovorilo. A mám ešte tretiu a poslednú otázku. Keď sa keď vozidlo prejde e, 15-20 tisíc kilometrov či mil po výbave vašou technológiou e, prejde ročne, je zaručené, že tá kvalita toho e, emisného kontrolného systému zostane nezmenená? Ďakujem za otázku k, trva, k životnosti, k trvácnosti tohto, tohto systému. Keď začneme projekt so zákazníkmi, presne nám zašpecifikujú pozrieme sa na to, ako vyzerá spalovací systém teploty, eh, ako vyzerá výfukový systém eh, a pozeráme sa na eh, životnosť požiadavky tej trvanlivosti musíme sa uspôsobiť tomu systému požiadaviek e, zákazníka, ten systém potom otestujeme s, s rýchlenými textami, aby sme preverili, že sa plnia tieto ich požiadavky životnosti. Prebežne e, viacero testov, ktoré urobíme my, ktoré urobí zákazník, kde sa preverí, že systém, ktorý sme my vypracovali, e, splní tieto požiadavky životnosti. Predsa len ešte ďalšia otázka. Spomínali ste, že Vaše systémy e, sa dodávajú do Južnej Ameriky, India, Čína, všeli kde inde. Vaša skúsenosť e, vám hovorí, alebo kto, kto, kto je teda benchmarkom e, v najlepšom preverovaní riadení emisí, kde je táto oblasť? Nie je tamstvom podľa mňa, že pokiaľ ide emisnú legislatívu, tá, tá bola zavedená poprvýkrát v Kalifornii a táto krajina zostáva, Kalifornia zostáva lídrom. Ďakujeme, pán Federle. Mám dve či tri otázky. Prvá otázka, vzhľadom na to, že vy rozumiete trhu, myslíte si, že mohli príslušné orgány za, e, zanedbať, e, nespozorovať tie maskovacie systémy? rozdiely e, teda vo výkonoch v laboratóriách a na e, ceste, v cestnej premávke. E, máte vedomosti v tejto oblasti? Nuž, žiadate odo mňa špekulácie o výkone plnení si služby kontrolných orgánov. Tým smerom nechcem ísť. Môžem povedať, že odkedy sa tieto informácie zverejnili, tak reakcie tých orgánov a všeobecne priemyslu boli smerom k zlepšeniu E, e, výkonov. To je naozaj e, výborný výkon. Nechcem komentovať o tom, čo sa dialo v minulosti. Vy chápete technológie, motorové vozidlá. Vzhľadom na to povedali by ste, že trh už vykazoval náznaky alebo boli určité klebety o tom, že sú tu nezrovnalosti v tejto oblasti E, alebo ako by sa dali riešiť. Myslím si, že e, už po niekoľko rokov e, bolo jasné, že keď sa merajú emisie aut v cestnej premávke, pred desetim rokmi ešte prenosné meracie zariadenia neexistovali, takže to je len nedávny fenomén, o ktorom tu hovoríme, merať teda emisie E, s určitou presnosťou v stave pre, pre, prevádzky na ceste. Odkedy toto bolo možné, veľa sa na tom popracovalo a môžem povedať, tie emisie, ktoré sme my merali, potom boli vyššie než tie, ktoré sa namerali v laboratórnych podmienkach. Nebolo to nejaké veľké prekvapenie nikoho, to myslím veľmi ne, e, neprekvapuje, že tak, takto vzniklo. V písomnej odpovedi ste povedali, že existujúce systémy kontroly emisí e, zohľadnili e, európske podmienky. A znamená to, že nie je potreba znižovať emis, e, tie systémy na e, znižovať emisie vzhľadom na niektoré teplotné okná. Pokiaľ ide o vypínanie týchto spalovacích systémov vo vzťahu k týmto teplotným oknám, my sme nevideli dôvody, aby sa tak dialo. Nevidíme vlastne celý ten emisný systém, ktorý, tak ako ho vnímajú výrobcovia vozidiel. Keď sa pozrieme na, na nedávne udalosti, my nedodávame EGR a veľmi ťažko sa mi k tomu e, prinašajú komentáre. Ešte mám trochu času a teda ďalšia otázka. Ak sa pozrieme spätne na rok 2007, Mohli by ste k tomu e, informovať. E, vy ste mali požiadavky e, číslo 6 k tomuto. Boli pravidlá stanovené tak, že v danom čase technológie a trh vôbec mohli zohľadniť také požiadavky? Neviem, či v to, v to, nepracovali sme v tejto oblasti v tom období, ale keď sa pozrieme na spôsobom, E, nariadenie funguje teraz, je nastavený spôsobom, že možno požiadavky splniť. Pre priemysel je to tvrdé, ale áno, s dnešnými technológiami a s očakávaním toho, kam asi pôjdu v budúcnosti vzhľadom na ich vývoj, možno sa dostať do týchto požiadaviek. Európa tu nie je v nejakom e, osobitnom postavení, podobne sa správajú i e, Spojené štáty lídrom naďalej je e, Kalifornia, ale e, ich kalifornské požiadavky celé Spojené štáty nezavedli ešte po 20 rokoch. Tam e, je to postupný vývoj. Nemôžem hovoriť presne o roku 2007, ale ten proces, ktorý sa využil na to, aká technológia sa môže použiť a dať k dispozícii a kde sú nedosiahnutelné limity, tak myslím si, že ten systém je dobrý. Much, Ďakujem pekne, pani predsednička, aj vám, pán Lekin, za to, že ste prišli. Keď som si prečítal písomné odpovede na otázky, eh, chápem, že niektoré eh, časti produkujete, neprodukujete software a nemôžete sa k tomu príliš vyjadriť, ale mohli by ste napovedať niečo viac o tom, ako eh, to funguje v praxi, keď dodáte svoje výrobky z hľadiska zodpovednosti. Nemali by ste sa venovať aj otázky škôd, ktoré sa môžu spôsobiť eh, v kombinácii s inými systémami, ako napríklad EGR, ktoré vy sami nedodávate po vozidle a možno by ste mohli upozorniť na to, či je potrebné zaobstarať si a zaktivovať aj software, ktorý vy sami nedodávate. Ďakujem za túto vašu otázku. Myslím, že sa na ňu dosť ťažko odpovedá nejako jednoducho emisný systém vozidla je zodpovednosti výrobcu a pritom je to kombinácia rôznych eh, zložiek, kde veľkej miery eh, závisí od eh, dizajnu motora, taktiež od palivového systému, taktiež od rôznych iných faktorov, napríklad postmontážne spracovanie splodín, tam je EGR, to nedodávame, ďalej NESCR. Toto všetko sa musí vnímať ako celok Mm, veľkej miere sa ovplyvňujú tieto systémy navzájom. My nie sme v pozícii dávať pokyny výrobcom, ako sa k tomu postaviť. Našou úlohou je poskytovať poradenstvo k tým systémom, ktoré dodávame my. Celkom iste naši e, konkurentní spolupracovníci, ktorí dodávajú iné časti, e, budú e, potom poskytovať pokyny k tým systémom, ktoré dodávajú my. Chceme poskytovať eh, najlepšie technológie pre systémy, ktoré my dodávame. A to aj eh, možno v kontexte eh, iných technológií, ktoré sú v motore zabudované. My sa snažíme v čo najväčšej možnej miere pomáhať výrobcom zosúľadiť pôsobenie všetkých rôznych technológií. Nemôžeme sa však vyjadrovať k tým technológiám, ktoré my nedodávame. Ďalej moja druhá otázka. Predpokladáme, že o čo vyššie emisie, teda v USA, sa to prejavuje na, e, tie rozdiely sa prejavujú na výrobkoch, na produktoch, ktoré dodávate. Mohli by ste nám povedať niečo viac o týchto rozdieloch a tiež e, aké zmeny by nastali, ak by ste zaviedli e, produkty, ktoré ste ponúkate v USA, keby ste ich začali ponúkať aj v Európe aj z hľadiska ochrany motora a tak ďalej, nakoľko by to zavážilo. Je tomu tak, že o čo viac emisí vozidlo produkuje, o to viac sa opotrebuje aj samotné vozidlo? Možno by e, teda bolo relevantné dozvedieť sa, ako by sa situácia zmenila, ak by sa e, zmenili pomery aj v Európe hľadiska dostupných technológií. Ako som už povedala, my vychádzame z regulácií, z amerických platných legislatívnych pravidel, najmä čo sa týka NOx ale situácia sa mení. Ehm, najnovšie návrhy eh, regulácie v Európe budú do veľkej miery eh, v podstate na rovnakú úrovni ako v Severnej Amerike a preto sa budú musieť využívať tie isté technológie aj tu v Európe. Máte teda úplnú pravdu. Budeme používať tie isté technológie v Európe a už sme s tým napokon aj začali. Teda môžem odpovedať eh, kladne na vašu otázku a pomôže to aj životnému prostrediu. Ďakujem pekne, pani Reda, ďakujem. Už e, na mnohých vypočutiach sme sa dopočuli o ústupkoch e, medzi znižovaní CO2 a NOx. E, vy to uznávate aj vy v vašich odpovediach, ale zároveň tvrdíte, že napriek týmto možným ústupkom je možné plniť e, aktuálne platnú legislatívu a NOx a CO2. Na budúci týždeň sa zúčastniť podujatia v Európskom parlamente s názvom Ako nové technológie môžu v skutočnosti úplne odstrániť škodlivé NOx v dieselových motoroch a tiež e, ako vďaka tomu splniť e, ciele skleníkových plynov. Podľa mňa je to ambicioznejšie než len splnenie noriem. Teda chcem sa opýtať, či tento ústupok medzi emisiami CO2 a NOx, či to je nejako prakticky relevantné, alebo vozidlá, ktoré využívajú moderné technológie a ktoré sú schopné plniť e, legálne normy NOx, alebo je to relevantné iba pre technológiu EGR. Ďakujem za to, že môžem trochu spropagovať to podujatie, ktoré sa nedlho uskutoční. Prinesol som si aj pozvámku, ak by som mal možnosť o tom trochu pohovoriť. My, ako som už spomenul, sme investovali do dánskeho startupu. Snažíme sa túto technológiu propagovať. Domnievame sa, že je na mieste poskytnúť viacero možností našim klientom, aby si oni potom mohli vybrať, čo im najviac vyhovuje. V tomto systéme teda sa zavádza amoniak do systému SCR. Tento amoniak sa uskladňuje v zoli a keď dôjde k dosenutiu istej teploty, a amoniak sa ako plyn automaticky dostáva do výfukového systému. To znamená, že celá operácia bude mnoho rýchlejšia než systém založený na močovine, keď sú tam dve tretiny e, vody a iba tretina amoniaku. Teda e, je to možné už pri nižších teplotách a v o mnoho väčšej rýchlosti. Chceme teda poskytnúť také, takúto možnosť výberu nášmu spotrebiteľu, aby sa znižovali emisie NOx. A táto technológia teda spočúva v tom, že tie ústupky medzi e, CO2 a NOx e, nie sú nekorelevantné. Keď som hovoril s kolegami, kolegovia technici sa vyjadrili, že O čo výkonnejší je motor, o to vyššia teplota, o to viac emisionek sa produkuje. Ak je tam príliš veľa kyslíka napríklad, o čo efektívnejšie eh, spotrebovate palivo, o to efektívnejšie sa správate z hľadiska produkcie emisí. My sa snažíme eh, to oddeliť teda medzi motorom a výfukovým systémom budú tieto nové technológie, SCR, LNT a tak ďalej. Teda v prípade vozidla, ktoré využívajú technológiu SCR, teda ústupok neexistuje, pretože ich emisie sa do toho nebudú započítavať, emisie motora. Iba výfukové emisie. Je chválihodné celkom isté, že sa snažíte úplne odstrániť emisie NOx, ale v súčasnosti je legislatíva nastavená tak, že e, sú e, právne obmedzenia, ktoré treba dodržať, teda isté limity v legislatíve, ktoré sa musia splniť. Aké požiadavky vám teda výrobcovia predkladajú? Snažia sa aj oni úplne odstrániť tieto emisie, alebo žiadajú od vás také e, zariadenia, ktoré im umožňuje iba dostať sa do tých limitných hodnot, ktoré vyplývajú zo zákona. My sa snažíme pozerať na ciele jednotlivých našich klientov a tie sú dosť odlišné od jednej krajiny k druhej podľa platnej legislatívy v danej krajine. Isté, že to je teda najdôležitejší faktor. A potom sa dohodneme s klientom, ako to chce dosiahnuť väčšina výrobcov sa však snaží eh, nedosiahnuť len eh, ten zákon stanovený limit, ale chce sa posunúť o niečo nižšie. Myslím, že by bolo pre nich dosť riskantné byť iba na eh, tej úrovni povoleného maxima. My sa snažíme zameriavať na ešte nižšie hodnoty, aby tam bol istý manevrovací priestor. Aj hľadiska dlhodobého plánovania výroby napríklad. V každom prípade snažíme sa posunúť pod ten stanovený limit. Ešte jedna doplnková otázka. Znamená to teda, že tento argument od výrobcu, že sa musia zohľadniť aj meracie e, chyby, nie je na mieste, pretože oni sa snažia už tak či tak byť pod úrovňou právneho limitu? Nie, ja by som to nepovedal. Ehm, tá meracia hodnota je veľmi relevantná, keď sa hovorí napríklad o faktore konformity, čo je súčasťou budúcej európskej právnej úpravy Hovorí sa tu o hodnote 1,5, je to skutočne iba 1 plus eh, tá meriacia odchýlka, aj to sa musí zohľadniť. Naredenie to nešťastie eh, zohľadňuje pani Evi. Thank you, chair. Uh... Ďakujem pekne, budem hovoriť po ak dovolíte. Sí, buongiorno. Ďakujem, dobrý deň. Chcem sa pripojiť k poslednej otázke. To bola otázka ktorú opakujem na viacerých vypočutiach. To sa týka práve do technických dôvodov, z ktorých vychádza ten faktor konformity alebo súladu. Ja som si uvedomila, že je to otázka technickej povahy, ale stala sa vlastne stále viac takou, ktorá bola sprevádzaná aj politickou, politickým zretelom. Sú tu teda isté dôvody technické, ktoré vedú k tomu faktoru konformity? E, možno by ste mohli nadviazať teraz na to vysvetlenie, ktoré ste už začali v súvislosti práve s faktorom súladu alebo konformity. thanks, thanks for the question. Um... Ďakujem pekne za vašu otázku. Čo som teda myslel tým, keď som hovoril, že sa snažíme byť pod úrovňou e, tých e, zákonov stanovených hodnôt? už ste sa dopočuli celkom ste od iných účastníkov týchto vypočutí, že je tu snaha byť ešte výkonnejší, než stanovuje legislatíva, aby mali istý manevrovací priestor. Neznamená to, že sa im to vždy podarí. Teda ciele e, sú možno prísnejšie ako nariadenie, ale neznamená to, že sa nám vždy darí ich plniť. Alebo teda nie v časovom rámci, ktorý e, je relevantný. Je tu snaha zohľadniť aj ďalší vývoj po Eurosex D, bude tu Euro 7 e, a tak ďalej. E, Technológia sa teda vyvíja, vždy sa vyvíjala a postupne a zákon v podstate ju tak trochu tlačí e, čoraz ďalej. My sa všetci snažíme byť čo najefektívnejší. Neviem, čo ste presne mysleli vašou otázkou. V podstate celý sektor sa snaží byť ešte efektívnejší. Ja mám na to vlastný názor. E, ďalšia otázka, pokiaľ ide o auta s malým objemom motorov, vy ste predtým povedali, že e, produkujú menej e, oxidov dusíka a preto sa chcem spýtať, či by bolo možné používať len jedinú technológiu na to, aby sme dospeli k znižovaniu NOx tak aby sme zostali v rámci limitov, alebo aby bolo možné, alebo bolo hodnejšie eh, používať tie technológie, ktoré boli už predtým približené. A ďalej je otázka o cene, respektíve eh, tých nákladoch, ktoré súvisia s takouto technológiou. Akým eh, spôsobom, aký má vplyv taká, takýto údaj na ten vozový park celkový, ako sa to prejaví takáto technológia, či práve tá nová vaša technológia, ktorá je vo fáze prípravy, či sa domnievate, že dokážete poskytovať takúto technológiu za konkurenčné ceny v porovnaní s tými, ktoré sú e, viac, e, teda viac v popredí, alebo ktoré sú viac aplikované. A potom ešte jedna, ak mi vystane čas. OK. Um, first of all, thank you uh, for the... Ďakujem aj za túto vašu otázku o technológiách, ako som už povedal. Z hľadiska znižovania emisí NOx ja si nemyslím, že jedna technológia Eh, postačí. Keď sa pozeráme na ďalší vývoj legislatívy, bude si to vyžadovať eh, kombináciu viacerých rôznych technológií, teda rôzne druhy EGR, rôzne NOX a tak ďalej. A to preto, že hovoríme o rôznych teplotných škálach. LNT tiež eh, funguje iba v istej škále, ako aj EGR. Teda zrejme bude potrebné skombinovať viacero týchto technológií pre znižovanie emisie v dýzlových motoroch. Z hľadiska našich technológií, e, teda technológia ASDS. Toto je úplne nová technológia, ešte stále je len vo fáze vývoja. E, teraz sa postupne ju prinášame na trh. Snažíme sa e, byť konkurenceschopní už s existujúcou technológiou AdBlue ale ako som už povedal, Adlu má výhodu v tom, že už viacero rokov je vo, výrobe, vo výrobe. My sme v podstate, e, teda naša technológia je úplne, úplne nová. Teda aj v tomto smere je to pre nás istá výzva. Ešte jedna doplnková otázka. Ako vnímate uh, už teraz dostupné technológie, aby sa mohli spätne upraviť vozidlá, ktoré už sú v obehu na našich cestách, a ktoré budú musieť tiež plniť legislatívu snáď to bude obsiahnuť e, tiež e, v mestách, je znečistenie naozaj veľkou e, témou. To, čo sme zavedli v Kodani, to spätné vybavenie vozidiel, podľa mňa je prelomové, pretože v tých vozidlách už boli katalizátory SCR, my sme len menili dávkovanie, teda Nezaviedli sme amoniak eh, na báze močoviny, ale na báze plynu. Zvyšok systému je v podstate nezmenený, eh, avšak v eh, ťažkosti sú spojené s tým, že ak hovoríme napríklad o osobných vozidlách, je tam obmedzené miesto, je dosť ťažké zabudovať ďalší katalizátor, ďalšiu nádrž močoviny alebo niečo podobné. V Kodani sme teda upravili e, celý systém dodávania amoniaku do zariadení. E, teraz druhé kolo, e, tri minúty, každý rečník vám belet. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne za vaše doterajšie veľmi jasné odpovede. Je to všetky od, všetko, čo tu zaznelo, je veľmi odborné, technické, ale vy hovoríte veľmi jasne a zretelne. Zhrnul by som to za to, že Technológia je k dispozícii, aby sa úplne odstránili emisie NOx v krátkodobom meradle. Je to správny súhrn vašich tvrdení? Celá vec sa totiž posúva veľmi rýchlo, celý vývoj, keď hovoríte o novej technológii a SDS. Hovoríte tu o autobusoch, ale tam sa až o 70 podarilo znížiť emisie NOx a to z relatívne krátky čas. Znamená to, že do roka 2020 by sa dalo úplne predpokladať, že sa úplne e, e, stratia všetky emisie NOx, alebo som príliš veľký optimista? Myslím, že to rozhodne je krok správnym smerom. Podarilo sa nám znižiť emisie o 70 pretože tieto autobusy e, fungujú z relatívne nízkych e, teplôt tá výfoková teplota sa neposúva príliš e, vysoko v systéme SCR. E, hovoríme o teplote zhruba 180 stupňov. Avšak keď sa zavedie technológia ASDS, SCR sa spustí už pri 120 stupňoch. A je isté, že veľmi, o mnoho jednoduchšie dostať sa na teplotu 120 stupňov ako 180 stupňov. A v tomto je práve ten veľký rozdiel. To, čo sa môžeme dostať e, úplne na nulu, je samozrejme veľká otázka, bude to závisieť aj od e, čiastočiek e, z dýzlových motorov. Musím pripomenúť, že my, e, naša firma bola prvá, ktorá ešte v roku 2001 zaviedla prvé filtre jemných čiastočiek. Hovoríme tu o 10 tisícoch tón čiastočiek, ktoré sa podarilo dostať do atmosféry, odkedy sme zaviedli tieto filtre. keď by sa mali skombinovať teda tieto rôzne technológie SCR, EGR a e, LNT e, pre niektoré e, vozidla. Boli by dieslové vozidla ešte vôbec zaujímavé z finančného hľadiska? To je úplne iná téma, isté, že nakoľko dieslové motory budú konkurenceschopné po tom, čo sa zavedú všetky tieto technológie, aby sa znížili emisie NOx ja si myslím, že budú schopné za istých eh, podmienok. Eh, nie vo veľmi malých vozidlách. Ešte eh, aj teraz je veľmi málo dieselových motorov v malých vozidlách. Čo sa týka postmontážneho spracovania bifukových splodín, no ako napríklad AdBlue, prečo sa to nezaviedlo napríklad aj do ťažkých nákladných vozidiel na benzínový pohon. Ja si myslím, že by to bola relevantná otázka pre výrobcov týchto benzínových eh, vozidiel. Eh, ďalší rečník. Pán Danse, ďakujem pekne za vaše doterajšie veľmi jasné odpovede. Keď sa hovorí o kombinácii EGR, SCR um, a o znižovaní emisí, um, všetko to popisujete veľmi rúžovo, ale E, mňa trošku zaráža, e, že e, je tak málo výrobcov, ktoré využívajú kombináciu týchto troch technológií. Prečo si myslíte, že je tomu tak? Je to preto, že vždy sa musí nejako skombinovať aj faktor nákladov, priestoru vo vozidle, alebo je to preto, že legislatíva nie je dostatočne jasná z hľadiska limitov a hodnôt a, a tým pádom výrobca má príliš veľkú flexibilitu zavádzania týchto technológií čo samozrejme znamená, že e, sa veľmi spomaluje znižovanie emisí ako proces. Prečo sa teda nevyužívajú zatiaľ ešte skombinované všetky tri tieto technológie? Z viacerých dôvodov. Jednak kvôli legislatíve, keď sa e, pozeráme na predchádzajúcu odpoveď, e, dieselové motory už nie sú rovnako konkurenceschopné, ako boli v minulosti v prípade malých vozidiel čo podľa mňa už samo o sebe má negatívny účinok. Znamená to, že malé eh, vozidlá budú mať čoraz väčšiu eh, spotrebu a to bude samozrejme za následok čoraz viac emisí, um, ale takto to je. Dizlové eh, motory budú príliš drahé pre malé vozidlá. Napríklad EGR, čo síce nie je náš výrobok, je to technológia, ktorá je čoraz zložitejšia, čoraz uzrateľnejšia do budúcna. Hovorí sa aj o ochladzovaní, teda o zvyšovaní efektívnosti. Nehovorí sa len o vysokotlakovom EGR, ale o nízkotlakovom EGR. Teda je tu mnoho ďalších možností. Technológie sa teda vyvíjajú tiež. Myslím teda, že pôjde o skombinovanie aj pokroku v legislatíve, aj v technológiách. Ďakujeme. Spomenuli ste, že konkurenceschopnosť technológií znamená, že menšie vozidlá možno nebudú rovnako e, konkurenceschopné ako dizlové motory budúcnosti. Už ste tiež spomenuli, že faktor zhody alebo súladu a bude musieť zohľadňovať aj odchýlky v meraniach. Myslíte, že je naozaj potrebné, aby to bolo stanovené na úrovni 2,1, čo je samozrejme dvojnásobok eh, toho limitu. Podľa mňa je to príliš štedrý ústupok. Eh, ak ide o konkurenceschopnosť motora z hľadiska eh, výšky nákladov pri výrobe. E, nemyslíte si, že to príliš prihliadá e, na potreby výrobcu. E, tá hodnota 2,1 je tak vysoko nad tým limitom v legislatíve, že sa tým podľa mňa príliš veľmi snažíme vyhovieť výrobcom. Tá hodnota 2,1 v prípade faktoru zhody alebo konformity Musíme si uvedomiť, že tu ide o porovnanie toho, čo sa meria na tých prenosných meracích zariadeniach, kde sa zohľadňujú rôzne podmienky a, a taktiež, čo sa meria v laboratórnych podmienkach. Tam nejde o skutočne jazdné podmienky. Myslím, že tá hodnota 2,1 e, súvisí so všeobecným e, trendom znižovania emisí. Keď sa pozeráme na vývoj za posledné roky, je tu vo všeobecnosti trend znižovať emisie, teda tá hodnota 2,1 ešte stále bude znamenať, že tieto vozidla budú mať nižšie emisie než e, generácie vozidel pred nimi. Teda podľa mňa to nie je o to, či je to 2,1 alebo nejaké iné číslo. Podľa mňa ide o to, či sa posúvame dostatočne rýchlo. Keď sa pozrieme na úrovni emisí z roku 1990, 2000 a tak ďalej, myslím, že sme sa posunuli eh, veľmi výrazne vpred hľadiska zžívania emisí. Aj v USA je to eh, presne takisto. V Kalifornii napríklad v 90. rokoch boli emisie o mnoho vyššie, než sú teraz. Teda už sa podarilo dosiahnuť obrovský pokrok Musíme si uvedomiť, či tento pokrok je e, dostatočne lineárny. lineárny. Ďalší rečník. E, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem, pán Lekin, že ste tu. Dávate veľmi koncizné, dobré e, odpovede. Je tu veľa skratiek. LNT, LNT, EGR, dozvedel som sa veľa. V ideálnom svete by ste robili aj takúto kombináciu týchto troch prvkov, elementov. Ja som z vášho životopisu videl, že ste zodpovední za marketing, aj za iné veci v rámci vášho, vášho podniku, vašej firmy. Čiže e, môže byť, že politika tlačí e, na ideálne vozidlo s právnymi emisiami, ale možno vy nemáte vôbec záujem na tom, aby ste zoslúčili tieto tri prvky dohromady. Je vôbec zo strany priemyslu takáto iniciatíva, aby takéto ideálne autá vznikali? Pretože vy nakoniec e, čelíte problému, že stiahnete do tej, alebo na, na tej lodi s vami sa ocitnú aj ďalší konkurenti kde teda je ten, ten hraničný bod, kde e, už končí potom snaha priniesť na trh ideálne vozidlo. Thank, thanks again. Ďakujem pekne za otázku. Pokiaľ ide o tieto ECR technológie na kontrolu emisí, ich dôvod bytia, prečo sú, je zlepšovať kvalitu ovzdušia a zvyšovať aj výkon motoru. To je dôvod, prečo sme tu. Čokoľvek, čo môžeme spraviť smerom k zlepšeniu ovzdušia, kvality ovzdušia, tak to ide správnym smerom. Investujeme veľa peňazí na to, aby sme vyvinuli produkty, ktoré zlepšia kvalitu ovzdušia. Máte pravdu, na to, aby sme naďalej mohli investovať veľké čiastky, potrebujeme robi, generovať zisk, musíme vytvárať tieto produkty, pretože v spoločnosti bez zisku, tak tie zahynú a nebudú nikomu nič poskytovať, takže nedá sa to nejak prikrašliť, ale určite nemáme záujem len tlačiť naše produkty a robíme si starosti o zvyšok toho, tých riešení. V prípade, že automobilový priemysel nedokáže splniť e, požiadavky všeobecnej verejnosti alebo spoločnosti ako takej, tak potom bude mať problémy a my budeme mať problémy tiež. Je teda v našom záujme, aby sme sa čo najrychlejšie dopracovali k tomu správnemu riešeniu. Dnes ešte nemáme technológie EGR, keby to tomu bolo, to by bolo fajn, ale nerobíme, nemáme to a nemyslím si, že tieto auta potrebujú EGR systémy a nemyslím si, že ani EGR samo o sebe bude postačovať. Preto máme možnosť predávať naše produkty celkom uspokojivo aj paralelne s týmito EGR produktami. To je celkom pochopiteľné. Ja sa pýtam, e, v tej praxi e, je spolupráca, tak povediať, medzi týmito dvoma systémami, e, ktoré máte vy, ktoré sa zoptimalizujú spolu s EGR, sú nejaké iniciatívy, ktoré siahajú nad rámec toho, alebo ktoré idú naprieč tým, tým odvetvím, ktoré sú príkladom z osvedčených postupov, alebo takáto výmena tých technológií, know-how sa nedieje v zásade by tieto veci riadili samotní výrobcovia automobilov. Oni by si to určovali, ale boli isté konzorcia, ktoré vznikli medzi rôznymi stranami, ktoré sa zaoberali tým, čo sa dá ešte spraviť. A to čisto len v rovine nejakého výskumu alebo nejakých do, takých predbežných predbežných nástrelov. Ďakujem pekne, pani Šaldemoze, ďakujem pekne. Chcem eh, sa poďakovať za to, že ste eh, troška zlepšili kvalitu ovzdušia v mojom rodisku v Kodani. A moja otázka je, lebo my sme sa dozvedeli počas celého toho procesu, ktorý prebieha na tomto výbore pre vyšetrovanie, dozvedeli sme sa aj, čo je to thermal window, to teplotné okno. Kedy ste sa dozvedeli o tej technológii, ktorú Eminex eh, poskytuje pre autobusy v Kodani? Vie odvetvie, že existuje takáto možnosť pre autobusy a prejavujú záujem o jej rozšírenie? Alebo ste to len vy a vaša spoločnosť, ktorá sa snaží eh, túto technológiu presazovať? Eh, rozumiete tej otázke? Áno. Ďakujem pekne za možnosť vyjadriť sa o Extend a ASDS. Je to startup spoločnosť, ako som už povedal, ktorá bola založená, nie som si úplne istý, kedy, 2007, možno 2006. Je to nová technológia, technológia nebola ešte úplne rozpracovaná. Čas dôvodu, prečo robíme to repasovanie alebo retrofit, repasovanie v Kodani, je za účelom preukázania, že technológia dokáže prežiť aj v reálnych podmienkach počas dlhšieho obdobia, čiže deje sa veľa testovania do, došlo to na scénu troška neskôr, až po technológii AdBlue. Automobile spoločnosti, keď stáli pred povinnosťou rozhodnúť sa, aký systém my e, zavedieme na to, aby sme redukovali NOx, tak v princípe vtedy existoval len systém AdBlue, ktorý si mohli zvoliť. Takže nebol nejakým spôsobom priestor alebo dôvod. Nemali inú voľbu. E, teda zvolili si AdBlue a teraz my ponúkame dodatočnú možnosť, ktorá je podľa nás e, účinnejšia, z pohľadu budúcej legislatívy, aj jej požiadaviek, ktorá by mohla nahradiť AdBlue. Či nie je tam nejaký e, rozpor medzi tým, že AdBlue bola prvou voľbou tých automobilových spoločností, ale a každopádne tým, že teraz sa núka možnosť robiť niečo iné, možno aj lepšie. Každopádne technológia, ktorú ste používali, alebo ktorá sa používa e, v autobusoch, v tak stále si vyžaduje istú teplotu e, v rámci motora, asi 120 stupňov, ak sa nemýlim. Áno, je vôbec možné umožniť autám dieslovým, s dieslovými motormi e, v autách takýmto spôsobom fungovať, alebo jednoduchšie pristúpiť ku zákazu obehu takýchto vozidel v mestách, tak aby sme sa vyhli vôbec e, NOx e, emisiám. Chápete? Ja to chápem. Myslíme si, že či vôbec naftové motory budú dostatočne čisté na to, aby mohli premávať sa po mestách. Ja si myslím, že áno, že je to možné. Ak vylúčite z premávky dízlové auta, tak zvýšite potom emisie z tých e, benzínových aut. Kedy si ale myslíte, že budú dostatočne tieto naftové motory čisté, aby sme im umožnili po niektorých mestách teda byť súčasťou premávky? E, vy chcete od mňa, aby som e, špekuloval nad tou definíciou čistého, ale to je na každom meste, aby si to určilo a zadefinovalo. Myslím si, že pokiaľ ide o budúcu legislatívu, ktorá sa chystá v Európe, aj pokiaľ ide aj tie real driving cycles, teda tým skutočným podmienkam jazdy, a keď sa vraciam k tomu, čo hovoril aj kolega, pokiaľ ide o ten pokrok, ktorý zaznamenávame, tak ten bude jasne smerovať k výraznému znižovaniu NOx emisí, keď bude prijatá táto legislatíva. Keď e, bude ten vozový park vybavený touto technológiou, tak výzva nebude spočívať ani v tom, e, či máme tú správnu technológiu. Skôr pôjde o to, ako rýchle ju dokážeme rozšíriť do celého toho parku vozového, do všetkých tých vozidel. To je všetko. Ďakujem. pán Salini? Ďakujem veľmi pekne, budem hovoriť po taliansky. V rámci otázky kolegu Beleta e, sa dotkol aj jednej jeho argumentu, jednej veci, záležitosti, ktorú vás poprosím rozviezť, ak to bude možné. E, pokiaľ ide o to RDE, e, tak tam sa hovorilo o testovaní NOx úrovní prvýkrát mimo laboratórnych podmienok. Toto je otázka, ktorú sme už položili eh, viacerým eh, účastníkom vypočutí, ktoré tu boli pred vami. To z toho ale vyplýva, že tam budú isté dôsledky na automobilový priemysel a na jeho konkurencieschopnosť, keby to bolo mimo tých laboratórnych podmienok. Aké eh, typy dôsledkov sa predpokladajú v tom portfóliu automobilového priemyslu, ktoré by plynuli teda tie dôsledky z takéhoto zavedenia, takýchto, takýchto požiadaviek v skutočných jazdných, jazdných podmienkach? Vy sa pýtate, ak sa nemýlim, aké dôsledky budú plynúť pre automobil priemysel, ak, ak čo teda? Ak sa zavedie to RDE. Čiže e, tá verifikácia mimo laboratórnych podmienok, čiže real driving emissions, a teda tieto skutočné emisie namerané v skutočnej premávke. A takto skrátim ten čas a vrátim sa ešte k tej otázke, kolegu Veleta nadviažem. Bude to ešte konkurencieschopné, teda bude diesel ako technológia konkurencieschopná, aká by mohla byť technológia, ktorá by ho nahradila? Kde je istá hranica tej konkurencieschopnosti tej existujúcej technológie, alebo teda diesel nafty? Čiže dôsledky zo zavedenia RDE pre automobilový priemysel. E, myslím si, poprvé, že určite to výrazným spôsobom ubezpečí všeobecnú verejnosť, že tie autá, ktoré majú a na ktorých jazdia, že sú kompatibilné s tými hodnotami, ktoré boli namorané v laboratórnych podmienkach. To bude pozitívny signál pre odvetvie vo všeobecnosti. E, prekonalo každopádne ťažké obdobie nedávno, takže to bude pozitívna vec, pozitívny signál. A po druhé, pokiaľ ide o naftu konkrétne, to si bude vyžadovať, ako som povedal už predtým, e, dodatočné systémy spracovávania tých emisí v rámci motorov, e, v rámci RD a to, z toho vypinú dodatočné náklady, e, ktoré zrejme budú klesať, ale každopádne bude klesať aj podiel dízlových motorov v menších automobiloch, respektíve aj tých stredne veľkých automobiloch. Netreba však zabudnúť na to, že Európa pristúpila k silnému záväzku znížiť CO2 a dízlový naftový motor je ešte stále aspoň 20 lepší ako benzínový motor z pohľadu tohto cieľa zredukovania CO2, takže je tu priestor pre diesel, pre naftu, hlavne pokiaľ ide o malé až teda stredne veľké, veľké automobily, pretože to sú tie, ktoré skutočne vedia využiť tie výhody efektívnosti použitia nafty a tie zrejme budú niesť tie náklady alebo podporia tie náklady toho dodatočného spracovávania, toho aftertreatmentu, ktoré bude požadovať aj legislatíva, ktorá sa chystá. Ďakujem pekne, ja budem hovoriť po francúzsky. V odpovedi na otázku, ktorú predložil spravodajca, ste vy povedali, aspoň takto je vo francúzštine preložené, že, že uh, tie uh, nástroje uh, zne, uh, znefunkčnenia boli v minulosti autorizované. Ďakujem eh, ohľadom týchto maskovacích zariadení a aké bola naša vedomosť o nich v minulosti, aby som upresnil ešte odpoveď, ktorú som už predtým hovoril, či sme my vedeli o týchto zariadeniach maskovacích. Eh, ja som povedal, že nie. Nie, pokiaľ neprepukla tá kríza eh, vo Spojených štátoch, Volkswagen v tom momente sme sa do toho pozreli a chceli sme vidieť, o čo presne ide a potom sme zistili, že v rámci európskej legislatívy existuje priestor, istá medzera, ktorá povoluje použitie takýchto maskovacích zariadení. Ako som už povedal, v rámci nášho bežného podnikateľského fungovania sme sa s tým nestretávali. Samozrejme, všetci v rámci toho odvetvia mali obrovský záujem, minutný záujem zistiť, čo sa deje e, s Volkswagenom v Severnej Amerike, v Spojených štátoch ja som povedal, že sme konštatovali teda, že je prekvapujúce, že európska legislatíva dáva priestor na použitie takýchto zariadení, ktoré obchádzajú tie skutočne namerané hodnoty. Čiže tedy sme si uvedomili, áno, môžu byť takéto zariadenia v Európe. A samozrejme to vedie k úvahe, že takéto zariadenie môže existovať aj v Spojených štátoch ale každopádne treba potom byť schopný objahiť to pred tými úradmi, ktoré sú zodpovedné za kontrolu tých hodnot nameraných teda emisí a, a tam sa to pre Volkswagen pokazilo, tak povediac. No. To je vaša interpretácia, pretože v realite e, legislatíva je veľmi jasná. A je možné e, reálne mať vlastne čisté vozidlo v reálnych podmienkách, e, v premávke, vozidlo, ktoré pôjde na dýzlový motor. budem hovoriť ďalej po anglicky, tak ako som začal. Čo máte na mysli pod pojmom e, čisté auto? Ktorý e, rešpektuje e, faktor 1, pokiaľ ide o čistotu emisí. Myslím, že to bude možné a všetci sa uberajú týmto smerom. Kedy? keď sa pozriem na to, čo sa chystá v roku 2020 Euro 6D 4, faktor konformity 1, 18 mg NOx na kilometr. Je to pre vás dostatočne čisté, ale toto je požiadavka legislatívy. Každopádne opäť nemali by sme zabúdať eh, na tie hodnoty, z ktorých sa odrážam, z ktorých vlastne tie východiskové a ku čomu smerujeme, to je významný pokrok Myslím si, že bude reálne dosiahnutelný v roku 2020 a v porovnaní s tým, kde sme sa nachádzali v minulosti, je to dostatočná, výrazná, výrazné zlepšenie. Je to ale dosť čisté, tak povediať, to je na rozhodnutie politikov a miest. Thank you very much and thank you. E, ďakujem pekne, ďakujem za vysvetlenie. Zrejme viete, že Európsky parlament v júli e, bol na misii e, v rámci spoločného výskumného centra IRT a keď si prečítam zápisnicu, tak e, sa dozvedám, že nám bolo povedané, že náklady na SCR sú rovnaké ako na samotné na samotný motor a že inštalácia takéhoto zariadenia zdvojnásobuje veľkosť toho samotného motoru. Mám teda otázky, ktoré súvisia s týmito poznatkami z misie. Prvá sa týka práve veľkosti toho motora. Je skutočne to väčšie, väčší motor výrazne, alebo je ostáva rovnakým. A druhá otázka sa týka nákladov. Ak si porovnáte tú cenu. Ide o dvojnásobok, dvojnásobenie tej ceny alebo nákladov. Ďakujem za otázku. Bol by som prekvapený, keby systém SCR stal toľko ako samotný motor. Myslím, že to nie je správny poznatok. A pokiaľ ide o veľkosť, opäť, e, keď hovoríme o riešeniach, ktoré vychádzajú z močo, alebo ktoré sú založené na močovine, teda tá nádrž na močovinu, tak e, závisí to od veľkosti nádrže. Ak máte 20 litrovú nádrž väčšiu plus katalizátor, tak sa dostávate k veľkosti, ktorá je pomerne výrazná, významná z pohľadu osobného vozidla. Ak máte menšie auto, tak asi bude, alebo teda menšie, menšie, menšiu nádrž, tak e, v menšom aute keď ale máte teda veľkú nádrž, tak môže byť až tak veľká, povedzme, ako je samotný motor. Ale každopádne by ma to prekvapilo, keď si vezmeme všetky veci, ktoré sa inštalujú do motorov, ktoré sa týkajú napríklad úspory paliva a tak ďalej, tak by to bolo príliš veľké podľa mňa. Vy ste povedali, že by ste boli prekvapení, ale môžete povedať, či viete presnejšie zadefinovať, aká je tá cena, aké sú tie náklady. To je pomerne dôležité. To neviem, neviem presne cenu alebo náklady na motor, na vývoj motora, ktorý obsahuje v sebe SCR systém, ale môžem to dohľadať a pozrieť, vám to poskytnúť. Myslím, že to aj vy vieme si nájsť, dohľadať, dohľadať takže poriadku. Pani Ayala Sender. Ďakujem pekne za informácie, ktoré sme si vypočuli, veľmi zaujímavé. Pokiaľ ide o spoluprácu medzi spoločnosťami, s ktorými pracujete, a medzi teda samotnou vašou spoločnosťou, a ďalej otázka kontroly, vyhodnocovania a všetky veci, ktoré sa týkajú emisí. Keď sa vaši zákazníci pozrú, pozrú na tie normy, štandardy, keď sa pozerajú na tie veci, ktoré vychádzajú, tak povediať z ich motorov a keď si určujú tie, tie hodnoty, ktoré skutočne majú, e, Favorecia verí tomu, čo povedia, čo tvrdia tí zákazníci, alebo robíte nejaké kontroly. Inými slovami, prebieha nejaké vnútorné, vnútorné posudzovanie alebo audit medzi vami a medzi tými vášmi zákazníkmi, pokiaľ ide o emisie. Ja len chcem vedieť, aká je tá miera, nastavená miera kontroly, či je tu nejaká kontrola medzi vami a zákazníkmi. Po druhé, e, technológie na kontrolu emisí, e, chápem, áno, aj gratulujem zároveň k tomu, čo robíte. V rámci toho motora. Keď o tie motory, tak e, vy ste spolupracovali s komisiou v následnom ohľade. Pozreli ste sa spolu s tými zákazníkmi na to, či emisie a kvalita tých nameraných emisí, či je to v súlade s tými nariadeniami, ktoré boli stanovené komisiou a do akej miery ste konali v súčinnosti s komisiou pri určovaní takýchto hodnot. Chcem len teda vedieť, aká miera komunikácie existuje medzi vami a komisiou. Vy vyvíjate úsilie smerom k znižovaniu celkovej hmotnosti automobilov, tak aby ste následne znížili emisie. Ja som chcela vedieť, či nejakým spôsobom outsourcujete túto prácu alebo dávate to smerom vonkajších, vonkajších dodavateľov, ktorých by ste mali, nejakých subdodavateľov, alebo pracujete na tejto veci sami. Na tomto projekte chcela som len vedieť, aká miera spolupráce existuje medzi vami a medzi nejakými dodávateľmi, subdodavateľmi v prípade, že by takíto existovali. A nakoniec spomínali ste, že máte kontakt s komisiou aby som to teda zhrnula, chcela som sa len spýtať práve na tento kontakt s komisiou, aký je, ak bol vôbec nejaký. Ďakujem pekne. Tam bolo veľa otázok, skúsim to veľmi rýchle odpoved- zodpovedať. Veríme tým údajom, ktoré nám poskytujú zákazníci e, ohľadom emisí. Áno, veríme, či robíme nejakú dvojitú kontrolu. Nie, nerobíme to, pretože emisie sa odvíjajú od mnohých, mnohých vecí a my nedokážeme to pokryť, nemáme na to kapacitu si to overovať úplne dôsledne do dôsledkov. Eh, či sme pracovali s komisiou priamo. Myslím, že nie. A posledná vec, na ktorú ste sa pýtali, či robíme nejakú externalizáciu, či sa opierame o no, externých dodávateľov, pokiaľ ide o znižovanie hmotnosti napríklad o tom bola Tak áno, my to robíme, pozeráme sa na najlepšie technológie, ktoré existujú po celom svete. Keď sme investovali do Aminex, tak vedeli sme samozrejme, čo robia a potom sme pristúpili k spolupráci, takže robíme to čiže dole od komisie, potom výrobcovia, od dodávateľia, či v rámci tohto reťazca existuje spolupráca, aby som povedal istotne medzi výrobcami automobilov, medzi nami a medzi dodávateľskou bázou, tak povediac. E, pokiaľ viem, tak nie často táto spolupráca ide aj hore na to navyšovanie, teda smerom ku komisii. Pani Klún, e, pár otázok. Chcela by som sa spýtať na vzťah medzi e, výrobcami, a medzi vami a ako vy pristupujete k vývoji k vývoju nejakého komponentu konkrétneho pre nejakého výrobcu automobilov. Vy fungujete na toľkých územiach Čína, Spojené štáty, EÚ. Vy ste sa viackrát, viackrát ste sa zmenili o slove trvácnosť, trvanlivosť, durability. Takisto aj v nariadeniach sa spomína toto slovo durability, táto trvácnosť, trvanlivosť. A to sa tiež viaže na isté nákladové e, úvahy. Ja len chcem eh, vedieť, že akým spôsobom sa špecifikuje táto požiadavka na, na trvá, trvácnosť nejakého produktu, aké, ako, ako sa to, ako, aké je to teda v jednotlivých, tých, jednotlivých územiach. Čiže otázka, ktorá sa týka práve tejto trvácnosti, sú tam rôzne úrovne. Odvia sa to od tých eh, požiadaviek na bezpečnosť a regulačných požiadaviek a tam sú uvedené obdobia, v rámci ktorých musia tie systémy byť spolahlivé a funkčné, e, či počet kilometrov odjazdených alebo počet rokov. A na základe týchto hodnot pracujeme spolu so zákazníkmi a snažíme sa pritom rešpektovať samozrejme požiadavky regulačného charakteru a bezpečnostného charakteru. Potom je tu nejaká istá kozmetická trvácnosť, ako napríklad vyzerá systém, teda výfukový systém po 5-8 rokoch to už ale nie je vec, ktorá sa týka samotnej bezpečnosti alebo regulačných požiadaviek, ale je to vec, ktorá je dôležitá pre zákazníkov, respektíve niektorých z nich. V takomto prípade môžu vyšpecifikovať, aby sme použili konkrétne materiály, tak aby sme zabezpečili, že výfukový systém bude vyzerať takmer ako nový po 8 rokoch. Iné spoločnosti povedia, ja z nás zaujíma, e, ju zaujímajú nižšie náklady, čiže príliš nás netrápi, ako to bude vyzerať po 8 rokoch čiže nám nevadí ani pomerne, alebo troška lacnejší materiál, čiže treba rozlišovať medzi požiadavkami bezpečnostnými a regulačnými, tomu sa nedá vyhnúť a potom isté z takou kozmetická, tak povediať, trvácnosť. E, mohli by ste sa riť aj k typovému schváľovaniu, ktorý sa odvíja od režimu, ktorý navrhla komisia. E, máte už nejaké názory, e, ktoré sa práve k tomuto viažu? A ďalšia otázka tie vaše produkty a procesy, ktoré sa odohrávajú medzi e, motorom a medzi tým výfukovým systémom, teda výfukom, ďalšie veci, diagnostika palubnej dosky alebo onboard. Keby ste chceli redukovať emisie, kde by ste v tomto priestore, kde by ste to, kde by ste to urobili? kde by ste vy si zvolili, ako, alebo v rámci vašich produktov, eh, kde, kde by podľa vás je, bol taký priestor na zníženie emisí, hlavne teda NOx? My nepriamo vstupujeme do tej oblasti eh, generovania tých emisí. To je skôr na tých výrobcoch automobilov. A my takisto ani nie sme nejakým spôsobom súčasťou toto, toto, tých chemických reakcií, alebo teda, ktoré, sa, ktoré sa dejú, alebo neovplyvňujeme to. To závisí od tých keramických materiálov od toho náteru, alebo teda to, to, to, toho, akým spôsobom sú riešené aj technologicky. To je ale na výrobcoch automobilov. My len povieme, že za istej teploty vychádzajú isté spaliny, alebo teda isté, isté vyfukové plyny ako sa ubezpečiť, že katalizátor bude nejakým spôsobom eliminovať nežiadúce emisie. Ja neviem vyčísliť, ale ten náš podiel na tom znižovaní emisí z našej strany, neviem to nejak percentuálne povedať. Ďakujem pekne, pán Skiliotis. Thank you, Chair. I will speak in Greek. Budem hovoriť po grécky. Eh, Ďakujem. Ďakujem. Je veľmi zaujímavé, čo dnes rozprávate pri tomto vypočutí tu vo výbore. Hovorili ste o technologických možnostiach, hovorili ste aj o tom, že tieto motory naozaj môžu dodržiavať e, hraničné hodnoty. A moja otázka samozrejme znie, nejde len o to, ako ciele dodržiavať. Dôležité je ísť E, skonštatovať, že určité podniky využijú možnosti e, použiť tieto systémy na to, aby falšovali výsledky. To, čo to znamená pre verejné zdravie a pre životné prostredie? Otázka, ktorá tu vyvstáva, znie, je tu možnosť vďaka tým novým technológiám vytvárať bezpečné ventily, aby nikto e, nemohol sfalšovať výsledky? pretože bez hľadu na to, ako vyvinuté sú tie motory, budú tu vždy ľudia, ktorí chcete sa obohatiť, získať zisky a ďalej falšovať svoje výsledky. A potom by som sa ešte chcel spýtať, aké možnosti e, tu vidíte. Veď ste už povedali, že že v Spojených štátoch sa zverejnili výsledky e, výskumov, boli tu štúdie európskych výskumných centier v EÚ a všetky tieto výskumné e, pracoviská v EÚ e, od roku 2010 a 2013 ešte raz jasne ukázali, že sú možnosti želané výsledky dosahovať. Poznáte takéto výskumné práce? Ďakujem. E, odpoviem na prvú časť. Neviem, či budem schopný odpovedať druhú časť, pretože e, tú časť otázok neriešim. Prvá otázka, e, teda či je, spôsob, či je tu možnosť využiť nových technológií na trhu, ktoré znemožnia vlastne tie podvodné systémy a ich inštaláciu do aut. Už je veľmi ťažké povedať na to áno. Sú tu trendy, ktoré vnímame vo všeobecnosti e, na trhu. E, ak sa pozrieme e, prepojenie aut s internetom, toto jedného dňa môže skončiť tak, že budeme mať schopnosť merať v reálnom čase úrovne emisí osobných aut. Ak by niekto vedel v reálnom čase, že auto emituje viac, než je povolené, mohli by byť e, penalizované, že prekračujú hodnoty, alebo v podstate bol by to v podstate ako radar, e, ktorý e, nameria prekročenú rýchlosť a potom nasledujú pokuty. Je to v budúcnosti podľa mňa možné. Vyvstávajú tu ďalšie otázky spojené s so slobodou a či by ľudia uh, sa tešili z, také, z takéhoto situácie, kedy sa veľký brat tak povedať spozera na nás, ale spôsob, akým sa pozeráme a kam smeruje priemysel a internet, bolo by to určite niečo, čo v budúcnosti by mohlo, mohlo byť možné. Pani Deli, e, posledná otázka. E, vážený pán Lakin, keď sa pozrieme na 80 mg NOx podľa normy 6 eh, vstúpenie do platnosti 2014 pre nové eh, schválené vozidlá od roku 2015, eh, navyše pre všetky vozidlá. V roku 2007 systém SCR proti znečisťovaniu bol zamýšľaný pre všetky ťažké vozidla a všetky užitkové vozidla predávané na americkom trhu, takže sa pýtam, Povedali by ste, že tieto technológie sa dali k dispozícii na trh, aby sa rešpektovali limity v podmienkách využívania normálneho a nie len počas ich testov v laboratóriách. Ďakujem za otázku. Správne ste poznali, niektoré technológie boli disponibilné oveľa skôr, než, teda v Spojených štátoch, než sa použili v Európe. E, otázka znie, prečo tomu tak je. Myslím si, že e, to súvisí s jednou z predošlých otázok. Prečo Európa e, tu meška v porovnaní s USA? Je to konkurencieschopný trh? Ľudia by mali e, mať konkurenciu za rovnakých podmienok. Ak niektoré automobilky sa rozhodnú že chcú použiť tieto technológie a bude to pre ne drahšie, asi by sa same znevýhodnili. A nie je prekvapením, že takto by sa aj udialo. A je dôležité si uvedomiť, že e, výbor i Európska únia si robia svoju prácu s cieľom vytvoriť takéto rovnaké e, podmienky hospodárskej súťaže, aby tu boli naozaj predpisy e, znižujúce emisie, pretože to veľmi jasne poháňa náš vývoj. A posledná otázka. Je podľa vás oprávnená skutočnosť, že e, naftové vozidla majú e, úroveň e, emisí NOx vyššie než, vyššiu než u benzínových vozidiel a že sa im zo strany priemyslu umožňujú vyššie emisie? Či si ja myslím, že to majú možnosť mať vyššie emisie Myslím si, že keď sa Európa rozhodla, že CO2 je dôležitým faktorom a zníženie emisí CO2, tak samozrejme spotreba e, palív e, bolo, bola dôležitá, strategických ropných otázok či alebo, e, ekologických otázok, tak jasné pre Európu bolo, že redukcia CO2 je dôležitá. Tento smer neexistoval tak jasne v Severnej Amerike. Európa, Európa sa takto rozhodla a e, dízlový motor v tejto súvislosti bol najlepší motor na dosahovanie týchto cieľov. V tom čase technológie neboli k dispozícii na to, aby umožnili rovnakú úroveň e, NOx u dízlu, ako je e, to benzín. Benzínové takisto emitujú NOx. Pracujú síce iným systémom, spotrebujú viac paliva. A preto dokazujú spracovávať NOx e, e, iným spôsobom katalizátoru, e, iný typ motoru máme samozrejme o dízlu, takže tam je ten postup iný. Boli teda svojho času veľmi dobré dôvody rozlišovať medzi dízlom a benzínom, pokiaľ ide o európsky projekt. Ďakujem, toto je záver tejto časti našich vypočutí. Pán Larkin, počuli ste z úst viacerých rečníkov, že sme vám veľmi vďační za vaše transparentné, otvorené odpovede, pokiaľ ide o informácie a dôkazy. Ďakujem vám za vašu prítomnosť a za vaše odpovede na všetky tieto otázky. Veľmi potešením. That was <laughs> now we have to give some, uh, have a break now. And we can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 Okay, dear colleagues, um... Kolegovia, prejdeme k druhej časti našich vypočutí. E, tešili sme sa veľmi na toto vypočutie. Teším sa, že pán Verhoeven vlastne konč, nakoniec akceptoval naše pozvanie. Pre nás je to veľmi dôležité. Kolega Dimas e, tu bol e, v júli, vaši následníci pondelok a potom v Štrasburgu e, e, tu budú vlastne komisári zodpovední za životné prostredie, alebo ako vy ste svojho času boli za priemysel a e, podnikateľskú sféru. 26. apríla bolo tu pozvanie, ktoré ste odmietli, ale požiadavku zo 6. júla ste prijali. Naše pozvanie pre nás je to veľmi dôležité Ďakujem vám za to, že ste zmenili názor a hneď vám dávam slovo na nejakých 10 minút a potom dáme priestor našim poslancom. Ďakujem pani predsednička, dámy a páni, poslanci. Veľmi sa teším, že tu som dnes a aj vysvetlím, preto som, prečo som trošku váhal, keď som prijímal vaše pozvanie E, otázka to bola e, otázka princípov. Súvisí to s mojim vnímaním e, úlohy a zodpovednosti komisie ako inštitúcie. Je, nebolo mi jasné, či je to ten správny postup bývalých členov komisie nechať hovoriť za komisiu, pretože existuje vždy len komisia. Nemôžeme rozlišovať právne medzi Junckerovou Barózovou či Prodyho komisiou. Vždy je to komisia. Potom som jednoducho videl, že sa zaoberáte otázkami, ktoré môžu zodpovedať len je práve tí, ktorí daného času prijímali e, príslušné rozhodnutia a nemusím sa tu snažiť byť katolickejší než pápež, keď komisia nevidí ten problém sama o sebe, tak ja e, ho nemusím vnímať e, iniciatívne za seba a preto bolo potom jasné, že som prijal tú iniciatívu z vašej strany. Zmenil som teda názor a prišiel predsa len e, na úvod snáď jednu politickú poznámku. Predtým, než poviem to, čo predniesť musím, tá poznámka, tak komisia ktorej som bol členom počas svojho druhého funkčného obdobia ako člen komisie e, v roku 2004 až 2010. E, bola tu s cieľom vytvárať viac rastu a zamestnanosti. Celkom jasne to boli priority komisie a to i prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti európskych podnikov, koordináciou všetkých politík, ktoré e, s tým súvisia tým práve ma poveril vtedy predseda komisie Barroso. Od začiatku sme jasne definovali, teda my, e, ja a pán Barroso, že ekologické a sociálno-politické e, ciele nesmú byť e, ovplyvnené na vládnej úrovni, ale naopak zvýšenou schopnosťou európskeho hospodárstva. Ja e, napríklad som si bol predsavzal dokazovať to, že neexistujú nejaké prirodzené konflikty medzi priemyselnou a ekologickou politikou. Naopak, moje, moje presvedčenie bolo od začiatku to, že priemysel svojim výskumom a vývojom technické riešenia pre ekologické problémy e, práve naopak e, ponúkať má a musí a naopak, že e, prísne ekologické, prísne ekologické z, e, predpisy ovplyvňujúce inovatívne e, e, postupy v Európskej únii môžu pomôcť Európskej únie, aby bola medzinárodne konkurencieschopnejšia. Ja som mal teda presne opačný názor, než je to bežne platné, že ekologické opatlenia sú veľmi nákladové pre priemysel a znižujú konkurencieschopnosť. Môj postup bol presne opačný že totiž investície e, do e, životného prostredia a inovácie v tejto oblasti zvýšujú i konkurencieschopnosť. A teší ma, že kolega Dimas, vtedajší komisár pre e, životné prostredie, že my dvaja sme vytvárali duo, ale mali, alebo on mi bol partnerom, ktorý mal rovnaký názor ako ja. Hoci sme mali rôzne úlohy, rôzne pohľady, sa zmiešavali ale kládli sme veľký dôraz na konštatovanie, že z rú, tieto pohľady e, r, vychádzajúce z rôznych prostredí neviedli, nemôžu viesť nikdy k osobným kontaktom, že sme spolupracovali spravodlivo a že naša spolupráca sa vyznačovala e, obojstranným e, rešpektom. Pokiaľ ide o automobilový priemysel, tie e, príslušné roky boli rokmi e, e, vynikajúcich aktivít. Veľa sa regulovalo v oblasti automobilov, nie len prostredníctvom otázky CO2 emisí a znečisťovania, ale riešila sa ochrana, pasívna i aktívna bezpečnosť chodcov, principiálne otázky ďalej budúceho vývoja financovania inovatívnych pohonov, napríklad e, e, pohon vodíkom, elektromobily. To všetko v týchto rokoch sa riešilo. Vozidlá teda boli podriadené mnohým iniciatívam, ale nebola to nejaká e, moja vôľa, moje rozhodnutie, že ja som povedal, venujeme sa teraz pár rokov vozidlám. Nie, tieto problémy sa na samé nastolili a my E, sme ich museli riešiť. Stratégia komisie, pokiaľ ide o európsky e, automobilový priemysel, tak tá bola celkom jasná. Chceli sme, aby Európska únia bola globálnym lídrom E, regiónom, ktorý vedie a aby to tak ostalo. A dlhodobá konkurencieschopnosť e, mala vznikať tak, že tie najinovatívnejšie produkty sa mohli ponúkať v tej najlepšej kvalite. E, rád by som vám ešte zdôraznil, že nie som samozrejme technik alebo prírodovedec a každý, kto má úlohu komisára pre priemysel, má pred sebou veľmi ťažký problém. Je zodpovedný menovite za e, ustanovovanie e, pravidiel, ktoré treba dodržiavať a tieto pravidla e, môžu často rozhodovať o živote a smrti, keď sa pozrieme na hraničné hodnoty jedovatých farmaceutických produktov a podobne. A veľmi dobre tomu sami nerozumiete. Samozrejme, že nerozumiem e, farmakológii alebo e, niektorým e, technológiám. Musím ale aj prijímať určité rozhodnutia, nie je to vždy jednoduché a treba sa pritom spoliehať na kolegium odborníkov. A pre mňa bolo naozaj princípom opierať sa o odborníkov komisie, ktorých objektivitu a neutralitu v týchto otázkach som si vážil a dokázal som sa na ňu spolahnuť a kladol som dôra z, e, na skutočnosť, že im treba plne dôverovať až do dneška nelutujem e, alebo nestihal by som nič z tejto dôvery. Teraz by som mal prejsť asi do angličtiny, pretože mám tu E, text v angličtine, ktorý som si bol odsúhlasil s terajšou komisiou poprvýkrát počas mojej kariéry v Bruseli, alebo po tej mojej kariére, budem musieť prečítať niečo, čo, o čom rozhodli pre mňa iní ľudia, ale takéto sú pravidlá. Ale e, je to so mnou odsúhlasené. Ja sa od toho nedištancujem, ale e, nie som autorom tohoto textu. To som chcel zdôrazniť. Potom to ale bude, bude menej zábavne. Uvedomoval som si, že ak chceme dosiahnuť lepšie normy kvality ovzdušia, hlavne v mestských oblastiach, emisie vozidiel musia sa znížiť. Preto som začal pracovať na nariadení Euro 5 a 6. S týmto zameraním som inicioval širšiu diskusiu so zainteresovanými, vrátane ďalšieho úsilia e, výrobcov smerom k emisiám. Pokiaľ ide o priority ovzdušia a technológie, ktoré sú k dispozícii, zameranie Euro 5 od roku 2009 pri uh, typovej homologizácii bolo jasne smerom k redukcii určitých emisí a limity Euro 5 vyžadovali e, inštalovanie filtrov eh, dízlových eh, častíc e DPF. Pokiaľ ide o Euro 6, eh, ktorá platí od roku 2014 pre homologizáciu, ide o znižovanie emisí NOx. S týmto zameraním ide, hovoríme o limite 80 mg na km pre osobné naftové vozidlá. Pre mňa bolo jasné, že tieto limity musia byť dosiahnuté E, na cestách, aby priniesli súčasne prínos občanom. Preto nariadenie 715-2007 definovalo emisné limity s formou v úzovkách za normálnej prevádzky, premávky. Teda skutočné podmienky e, za normálnych podmienok využitia v čase dohody, dohody tieto štandardy 5K6, e, Euro 5K6 E, regulatórny test, ktorý sa používal, ktorý bol v dispozícii na emisie, bol test NEDC, preto e, nemohlo byť nájdené iné riešenie na prepojenie limitov emisí na tento cyklus. Komisia dostala mandát a flexibilitu, aby navrhovala implementáciu legislatívy e, akékoľvek nové testovacie postupy, ktoré by za skutočných premávkových podmienok e, poskytli eh, regulatorný rámec pre emisie. To bolo to nariadenie 715. Vy ste povedali samotnej komisie, že má plniť tento záväzok. Treba dodať, že to bol eh, výrazný krok vpred, pokiaľ ide o predošlú legislatívu, ktorá navezovala eh, emisné limity len na ten nový európsky jazdný cyklus. Od roku 2007 Spoločné výskumné centrum vykonávalo testovanie PMS. E Už ste o tom hovorili eh, aj v minulosti na eh, ľahkých užitových eh, vozidlách. Od roku 2007 opakujem s využitím vybavenia, ktoré, boli, ktoré bolo vyvinuté pre ťažké užitkové vozidlá avšak e, ešte stále bolo vybavenie veľmi e, veľké, ťažké a um, preto darušalo fungovanie a nebolo predávhodné na regulačné testovanie iba na výskumné účely. V decembri 2007 um, moji spolupracovníci a Spoločné výskumné centrum podpísali administratívnu dohodu, ktorá okrem iného zahrňala aj pokračovanie vývoja testovania PEMS pre skutočne jasné emisie ľahkých užitkových vozidiel. Prvé výsledky sme získali k Euro 3 a Euro 4 vozidlám, ktoré boli vtedy dostupné ako jediné. Vozidla Euro 5 a Euro 6 ešte zatiaľ neboli na cestách v prevádzke. V decembri 2009, krátko pred koncom môjho mandátu, som požiadala Spoločné výskumné centrum, aby preskúmalo emisné limity NOx pre vozidla Euro 5, pretože sa postupne dostávali do obehu. Spoločné výskumné centrum eh, dospelo k záverom, že emisie NOx eh, týchto eh, naftových vozidiel boli systematicky vyššie na cestách než v laboratórnych testovacích cykloch a dospelo sa k záveru, že je všeobecný problém v legislatíve EÚ, mm, ktorá zahrňala iba laboratórne testy. A preto môj následník začal zavádzať do praxe skutočné testovanie v praxi. E, testy a štúdie e, Spoločného výskumného centra nejako nedokázali existenciu e, podvodných zariadení na konkrétnych jednotlivých typoch vozidiel. Iba potvrdilo, že laboratórne testy neboli v súlade s výsledkami skutočných jasných podmienok. Preto bolo logické, že sme sa zamerali na zlepšenie testovacích podmienok. Ďakujem pekne toľko teda na úvod moje vystúpenie. Teraz vám rád odpoviem na otázky. Ďakujeme pekne. Dala som vám o niečo viac času, keďže ste to museli prečítať. Dúfam, že v odpovediach budete vychádzať z vašich spomienok, z vášho vlastného presvedčenia. Neskôr pán Gerbrandy. Ďakujem, pani predsedníčka. Chcem sa poďakovať aj vám, pán Ferhojgen, za to, že ste prišli. Vzhľadom na mieru neochotu prijať naše pozvanie, vaše vypočutie si vyžiadalo eh, dosť veľkú pozornosť, dokonca holandská televízia vysiela toto vypočutie naživo. A preto, aby som vyhovala, budem hovoriť po holandsky, ak dovolíte. Vážený pán Ferhojgen, moja prvá otázka je predovšetkým eh, pre formálne dôvody už ste po svojich písomných odpovediach uviedli. Mohli by ste potvrdiť, že čo sa týka aktuálneho znenia legislatívy, eh, myslíte si, že aktuálna legislatíva je 100% jasná a nie je eh, na 100% v nejakom smere nejasná a neistá. Môžete teda potvrdiť, že aktuálne platná legislatíva je je jasná a že ste nikdy v priebehu svojho pôsobenia nedostali žiadne náznaky, že by bola nejako nejasná legislatíva vo svojom znení? Sie mit aktueller Gesetzgebung äh, die... Äh Máte na mysli aktuálnu legislatívu, ktorá vychádzala z mojich návrhov o Európe a Euro 6? pre ľahké užitkové vozidla a zrejme aj rímsku 5 a rímsku 6 pre ťažké užitkové vozidla. Problém vašou otázkou je v tom, že Euro 5 eh, nastúpilo do platnosti v roku 2009 a Euro 6 v roku 2014. Teda k Euro 6 sa nemôžem vôbec vyjadriť. Bolo to dlho po mojom odchode z funkcie a na záver môjho pôsobenia k Euro 5 zatiaľ ešte neboli e, žiadne a konkrétne závery k dispozícii. A to isté platí aj pre rímsku 5 aj 6. E, môžem však povedať toľko, že v dvoch zásadných otázkach e, neboli žiadne diskusie panovala úplná zhoda o tom, že testy, ktoré boli k dispozícii, nezohľadňovali skutočné emisné hodnoty. To všetci vedeli a vedel to Európsky parlament napokon, keď prísnu legislatívne návrhy schválil a čo sa týka tých podvodných zariadení, maskovacích zariadení, o ktorých sa tu tiež už hovorilo, Tie vo vtedajšej diskusii dosť zarážajúco vôbec nezahrávali žiadnu úlohu. Ja som si to všetko podrobne ešte raz prečítal, všetky diskusie vo všetkých výboroch Európskeho parlamentu, aj v pléne Európskeho parlamentu, moje vyhlásenia, e, rokovania so správodajcami. Nikdy sa nespomenula otázka týchto podvodných maskovacích zariadení. A nikdy za celé tie roky sa nespochybňoval ani postoj komisie v tomto smere. dovolíte ešte minútku času, ustanovenia v nariadení jasne hovoria, teda e, to e, maskovacie zariadenie je zakázané od e, roku 1998, tak je to uvedené už v Euro 3 a 4. A platí to aj pre osobné vozidlá, aj pre nákladné vozidlá v dôsledku e, amerického škandálu z roku 1998, teda tieto zradenie boli zakázané. A takisto od roku 1998 v európskej legislatíve máme aj také ustanovenie, na základe ktorého tieto zariadenia za istých okolností sa môžu využiť za konkrétne uvedených e, okolností po e, vynimočných prípadoch. Prepašte, mohol by som vás prerušiť? Máme totiž e, len 5 minút spolu a, a vy už ste hovorili 4 minúty. Chcel by som položiť ešte ďalšiu otázku, ak dovolíte. Zrejme sa ňou potvrdí to, čo by som aj chcel od vás počuť. Pán Dimas, váš kolega nám v júli povedal, že keď ste pracovali na legislatíve Euro 5, už tedy bolo jasné, aj vy ste to spomenuli, že testy nezohľadňujú skutočné jazdné emisie. Myslím, že aj preto v decembri 2007 ste poverili spoločné výskumné centrum, aby sa tomu venovalo, ale v rokoch 2007 až 2011, eh, keď bola vypracovaná správa, mali ste eh, predsa k dispozícii dostatok času. Nikdy ste nežiadali žiadne konkrétne výsledky. Vyjadrili ste sa, že celý sektor bol vtedy zaviazaný inovovať. Nemysleli ste si vtedy, že by eh, celý automobilový sektor mal byť prinútený skutočným testovaním, aby bol čistejší? Chcem sa pýtať, či ste medzi rokmi 2007 až 2010 vyzvali spoločné výskumné centrum, aby vám poskytlo nejaké konkrétne výsledky? Isté, že. A môžem k tomu povedať toľko, že o čo skôr je k dispozícii e, reálny test, e, o to lepšie. To je nepochybné. Spoločné výskumné centrum však už e, pracovalo na vývoji e, týchto metód. To som predsa už uviedol e, na úvod, že ja som ich poveril v roku 2007, aby preskúmali pokračovanie tejto práce, aby teda ďalej pokračovali v tomto úsilí. Je mi ľúto, ale musíte sa opýtať Spoločného výskumného centra, a koľko času je potrebného na to, aby táto štúdia bola k dispozícii v priebehu môjho funkčného obdobia. Sa to v každom prípade nepodarilo uzavrieť teda vývoj lepšej testovacej metódy a ďalšie zadanie z roku 2009 eh, nesúviselo s, s emisiami z častíc, ale súviselo s NOx. A už vtedy to bolo tak stanovené, aby vozidlá, ktoré zodpovedali štandardu Euro 5, norme Euro 5, aby e, sa museli podrobiť e, testovaniu. Takáto bola situácia. Ja som e, vtedy predpokladal, že by to mohlo ísť relatívne rýchlo, teda vypracovanie takéhoto nového testovacieho cyklu. Ešte som pozabudol spomenúť, že v roku 2008 sme sa pokúsili nájsť medzinárodné riešenie tohto problému. Myslím, že to sa tu ešte vôbec nespomenulo. Vy to zrejme viete, v roku 2008 sme sa snažili e, dospieť k medzinárodnému riešeniu prostredstvom UNKCF v, e, v Ženeve. A ak sa nemýlim, e, tento pokus zlyhal, pretože Japonci si to neželali. A potom sa ihneď hneď rozhodlo, že sa bude venovať pozornosti výlučne Bruselu. Prepašte, budeme musieť trošku viac sa snažiť dodržiavať čas, inak to budeme do 8. večer. Pán Zalba, ďakujem pekne aj vám, pán bývalý komisár. Myslím, že je treba oceniť vašu dnešnú účasť, ako ste už uviedli na úvod. Rozhodovací proces, ktorý sa e, týka legislatívy o emisiách vozidiele, je dôležitý e, pre e, prácu nášho výboru. V prvej otázke by som sa rád vyjadril k nariadeniu 115 z roku 2007. Ak sa nemýlim, vy ste boli zodpovední vtedy za toto nariadenie ako komisár pre priemysel. V tomto nariadení sa uvádza, že komisia by eh, mala revidovať eh, testovací proces eh, tak, aby skutočné emisie zodpovedali emisiám, ktoré vyplývajú z merania pri tepovom schvalovaní. Prečo ste nezačali revíziu tohto testovacieho postupu ešte v priebehu pôsobenia vo funkcii, namiesto toho, aby sme tieto prenechali ďalšiemu komisáriu, ktorý nasledoval po vás. Je mi ľúto, pán poslanec, e, že vám v tomto nemôžem dať zapravdu. Ja už som e, sa vyjadril, že e, moji spolupracovníci v roku 2007 a v roku 2009 poverili Spoločné výskumné centrum touto úlohou. Teda e, začali ste sa angažovať v tomto smere ešte v priebehu vášho pôsobenia vo funkcii? Áno. Ďakujeme. Druhá otázka sa týka potrestanie v prípade porušenia podľa rámcovej smernice o Euro 5 a Euro 6. Členské štáty musia uvoliť pokuty tým, e, ktoré, subjektom, ktoré sa dopustia porušenia, musia o tom informovať aj komisiu lehoty vypršali v januári 2009 pre toto nariadenie a v apríli 2009 pre smernicu, predmetu smernicu. Zdá sa, že všetky členské štáty informovali komisiu podľa toho, ako to stanovuje e, smernica, ale po otázke eh, poslanca Európskeho parlamentu eh, pána Ertuga komisia údajne ešte stále skúma, či všetky členské štáty eh, naozaj náležite informovali komisiu o týchto trestoch, tak ako to stanovuje nariadenie. Chcem sa teda opýtať, keďže vy ste boli vtedy komisárom, boli ste si vedomí toho, že niektoré členské štáty neinformovali náležite komisiu o týchto sankciách. Sledovali ste potom aj ďalší vývoj situácie? Nie, nebol som si toho vedomý. A musím tomu ešte niečo dodať. Je úplne bežné pri plnení smerníc alebo rôznych predpisov, že členské štáty e, dostanú k dispozícii akúsi zhovievavejšiu e, lehotu a v roku 2009 členské štáty mali túto informáciu poskytnúť ja som si v priebehu roka 2009 e, nemal možnosť e, preštudovať žiadnu konkrétnu správu, z ktorej by vyplývala potreba žiadnych ďalších krokov, ale bolo by to podľa mňa e, zbytočné. Komisia takéto veci nerobí v prípade prekročenia lehoty o 6 mesiacov či o 12 mesiacov. Ehm, napokon sa ehm, veci možno vyvinuli iným smerom, neviem. Musím však ešte upozorniť, že v tom istom čase bol aj ďalší právny predpis, ktorý hovoril o tom, že členské štáty musia uvaliť sankcie. Konkrétne ide o rámcovú smernicu o typovom schváľovaní. Ja nemôžem vylúčiť, že členské štáty príslušné sankcie zaviedli a pritom vychádzali z rámcovej smernice o typovom schvaľovaní. V každom prípade nie som si tým istý, vyšetalo by sa to podrebnú analýzu. V každom prípade v roku 2009 k tomuto neboli žiadne správy predložené. Len ešte pre forma sa opýtam, aj keď poznám odpoveď, nemali ste podozrenie, že by sa manipulovali emisie na výrobcov automobilov? Áno, odpoveď zrejme poznáte nie. A nielen ja som nemal žiadne podozrenie. E, povedzme si otvorenie. toto podozrenie naozaj nemal nikto. A ja som to ani vôbec nepovažoval za reálne, ani z morálneho hľadiska, ani technicky som si to nevedel predstaviť, e, že by sa to vôbec dalo bez toho, aby e, to bolo zjavné, neboli žiadne náznaky, žiadne informácie tohto druhu a ani žiadne podozrenie. V priebehu celého tohto obdobia táto otázka takýchto podvodných eh, eh, konaní a krokov eh, neboli nejako zjavné, išlo pritom o zjavný podvod. Naozaj však neboli ehm, k tomu žiadne, absolútne žiadne náznaky, dôvod na podozrenie. Pán Karinš, ďakujem. Pán Ferhojge, veľmi ma teší, že ste sa napokon rozhodli napriek všetkému prísť sem medzi nás, stretnúť sa s nami a odpovedať na otázky. Mám len niekoľko krátkých otázok, ak dovolíte. Vo vašom vnímaní myslíte si, že ste boli dobrým komisárom pre obrovský priemysel? Podľa vášho skromného názoru. Myslím, že si môžeme niečo predsa len pripísať k dobru celkovo e, v kontexte priemyselnej politiky Európskej únii. Ja, keď som došla v roku 2004, priemyselná politika v Európe e, e, bola pomaly nadávkou. Prepašte, ja som mal na mysli vás konkrétne. Myslíte si, že vy ste boli dobrým priemyselným, teda komisárom pre priemysel? Áno, dobre. I, I, no. I, I, no, I, I'm not. No, no, no, no, no. I, I'm, I'm not answering. You, can, you cannot. You cannot ask me a question, uh, uh, and you uh, and and require me to say yes or no. Vy sa pýtate na zložité veci a očakávate, že vám odpoviem áno alebo nie. Ja sa vás môžem opýtať, či ešte stále bijete svoju ženu. I was not a commissioner for industry. Prepašte, ja som nebol komisárom pre priemysel, bol som komisárom pre Európsku úniu, pre uh, európsky ľud. Ja som e, nebol poverený pracovať v prospech európskeho priemyslu, bol som poverený pracovať v prospech európskych občanov a európskej integrácie. Dobre, tak ak nebolo vašou úlohou pracovať v prospech európskeho priemyslu, zrejme nebolo vašou úlohou e, robiť nič ani v prospech európskeho automobilového priemyslu. Mojou úlohou nebolo robiť niečo v prospech priemyslu. Mal som e, robiť veci v prospech občanov a ak e, si to situácia vyžadovala, e, tak v spolupráci s výskumným centrom a aj s zastupcami priemyslu a tak ďalej. Dobre, takže e, za vašich vyjadrení možno môžeme vyvodiť, že tu rozhodne nešlo o nejaké poďakovanie od európskeho priemyslu na vašu adresu. No relation uh, between you were working for Ford and your vy teda pracujete pre Ford, eh, kedy ste boli komisárom, nešlo však o žiadne poďakovanie. Um, povedal, že ide o tureckú firmu. E, ja, keď som pôsobila ako komisár, ani som nevedel, že existuje Ford Autoson. Nejako som si nepripravoval eh, budúce pôsobenie bola to pre mňa úplná novinka, keď som sa vôbec dozvedel o existencii tejto firmy. Chcem sa teraz venovať tomu, čo ste robili v rámci pôsobenia ako komisár pre priemysel. Zo sveta fyziky počuli sme od predchádzajúceho rečníka, že je tu istý, istý kompromis, ktorý treba robiť, pokiaľ ide o vyššie CO2 a nižšie NOx. Čiže nafta má E, teda sa spaluje pri vyššej teplote a tým pádom má väčšie, vyššie emisie. Máme tu environmentálne znečisťovatele, čiže teda CO2 a potom sú tu tie toxické ako NOx, ktoré ohrozujú aj ľudské zdravie. Všetky veci, ktoré sme si vypočuli doposiaľ v, po vypočutiach, hlavne mám na mysli rakúsky Umweltbundesamt, to bolo v roku 2005-2006, e, to ešte pred tou legislatívou, na ktorej ste pracovali v roku 2007, poukázali na obrovské diskrepancie medzi laboratórnymi emisiami a teda vrátanie NOx a medzi tými hodnotami nameranými počas normálnej bežnej premávky. Vy ste museli vedieť, že tlačiť na tie redukcie CO2 pri tých testoch, ktoré existovali a pri tých technológiách, že to nevyhnutne znamenalo vyššie emisie NOx, čo sú toxické znečisťovatele, hlavne pre tých občanov, ktorí žijú v mestách, Nebola to obava, ktorá by vás napadla, vás zamestnával do takej miery len CO2, že ste si povedali, že toto je istý ústupok, ale zdravie populácie je sekundárne v porovnaní s dobrým stavom životného prostredia? E, ja by som to nepopísal ako trade-off. E, bolo nevyhnuté nastoliť istú rovnováhu a ja skutočne môžem potvrdiť to, čo hovoríte. To, čo mi bolo predložené ako istý problém, bolo, že je tu že také výrazné zníženie e, emisí NOx v takýchto vozidlách môže viesť k výraznému zvýšeniu emisí CO2. A zároveň môžem potvrdiť, že v tejto chvíli, v tomto čase už bolo jasné komisii, že musí existovať úprava e, povolených emisných hodnot pre CO2 vtedy tomu ešte nebolo tak a my sme pristúpili na takúto zodpovednosť aj spolu s odvetvím, že v tej chvíli otázka CO2 bola už pozadí a jednoznačne to bolo tak, že znižovanie emisí CO2 sa dialo v kontexte e, masívnej a rýchle sa rozvíjajúcej klimatickej politiky a dostávalo to istú prioritu. Áno, boli tam rôzne rozchádzajúce sa názory, ale ja mám také hodnotenie, takto vnímam, že znižovanie CO2 sa stalo prioritou z toho dôvodu, že Európska únia chcela byť predvojí, chcela byť e, tým, ktorý tvrdí, muziku v otázkach klimatických zmien, a chcela dosiahnuť výrazné výsledky už v rámci kodanskej klimatickej konferencie. Ďakujem pekne. E, pán Ferogen, sme radi, že ste tu a že ste prišli zodpovedať naše otázky. E, chcel som sa dotknúť jednej veci. Už sme ju spomínali na jednej z prvých schôdz, ktoré prebehli v rámci tohto výboru. Išlo o diskrepancii medzi normami pre ľahkými a ťažkými užitkovými vozidlami. Vy ste pravili, že nie je tam nejaký náznak, možno informácia, ktorá by súvisela s prítomnosťou maskovacích zariadení. Ale v 98. sme vedeli už, že v Spojených štátoch sa to dialo, že to bolo montované do ťažkých užitkových vozidiel. A komisia e, v rímskej 5 a 6 v rámci legislatívy, ktorá upravovala práve tieto typy vozidiel, dala tam text, ktorý explicitne toto zakazoval. Prečo to nebolo skopírované do Euro 5 a 6 normy, ktorá sa vzťahovala na ľahké užitkové vozidla? Ale tak predsa tomu bolo. Tieto ustanovenia predsa sú už obsiahnuté v Euro 3 a 4 v týchto normách, e, pokiaľ ide o tieto ľahké užitkové vozidla a potom ďalej následne ďalšie normy. Už do 98. to bolo zapracované do legislatívy. Ak si správne spomínam, tak ako aj mi bola daná informácia, tak americká úprava nezmienným spôsobom bola prevzatá do európskej legislatívy a síce teda základ, e, e, zákaz takýchto zariadení maskovacích a to ustanovenie, ktoré sa vzťahovalo aj na nejaké výnimky, o ktorých som už hovoril, a pokiaľ ide o normy Euro 5, Euro 6, konkrétne smernica 715 a nariadenie 715, Jednoducho to bolo len prevzaté z eh, existujúcej legislatívy, ale to už bola platná legislatíva od 98. a síce pre obe oblasti. Nie je to ale v legislatíve, ktorá sa vzťahuje k normám Euro 5 a Euro 6. Eh, tu sa hovorí o tom, že tá stratégia, ktorá maskuje nejakým spôsobom, znižuje mm, tie validitu tých nameraných hodnot v porovnaní laboratórnom a laboratórnom prostredí v porovnaní s prostredím reálnej premávky. Je tu ďalší riadok, ktorý hovorí o tom, že akýkoľvek systém alebo motor by ma, musí, musí zachovať tie deklarované hodnoty v akýchkoľvek e, podmienkach, ktoré sú prípustné v rámci Európskej únie. E, je to jasné v prípade ťažkých užitkových vozidel, ale nie je to tak jednoznačné v prípade ľahkých užitkových vozidiel. E, ja viem, že v Spojených štátoch následne po istom škandále práve v tejto oblasti ťažkých užitkov to zaviedli. Prečo to ale my nemáme? Teraz som nejak zmetený keď ja pred sebou mám ten text, nariadenie 715, ľahké, osobné alebo užitkové vozidla a článok 5 e, jasne hovorí, že je zakázané používať e, zariadenia, ktoré skresľujú alebo deformujú výsledky e, e, alebo teda emisí takéto maskovacie zrenie. To je skôr definícia, a respektíve otázka je, čo znamená vlastne takéto maskovacie zariadenie, čo to je. Možno máte článok 5, ktorý explicitným spôsobom zakazuje takéto maskovacie zariadenie, ale to, čo je takýmto zariadením, to je to sporné je tu text, ktorý sa vzťahuje na ťažké užitkové vozidla, ktoré jasne hovorí o tom, že tá technológia, ktorá zmierňuje tie negatívne výsledky z emisie, musí byť prítomná aj vo všetkých modoch, tak povedať, alebo spôsoboch použitia. Ľudia hovoria, že zákaz takýchto zariadení sa vzťahuje len na laboratórne podmienky, na modulované takéto testovanie, ale nie na reálnu premávku. Čiže tým pádom majú priestor povedať výrobcovia, že môžu používať takéto. E, tu je skôr isté zníženie tej trajektórie a nejde to ani tak o splnenie limitov, ktoré rozhodli spoločne partnery. To sa mi zdá byť veľmi viacrozmerný, zmetočný komplex vysvetlení, nie je úplne jasné, čo je vlastne, čo sú vlastne tie maskovacie zariadenia a je to veľa jednoznačnejšie z pohľadu tých ťažkých užitkových vozidel v porovnaní s tými ľahkými alebo osobnými vozidlami a je, mi sa ťažko chápe, prečo. To mi je ľúto, ja neviem, celkom nemám tu nič. Chcem len zopakovať. Táto otázka v tej chvíli, respektíve v žiadnej chvíli nebola predmetom nejakého sporu alebo nebola nejak tematizovaná ani na úrovni Európskeho parlamentu, rady alebo komisie. Tie platné ustanovenia boli jednoducho prevzaté do novej právnej úpravy. Pán Henkel? Pre mňa je to nová skúsenosť, že je treba sa v tomto parlamente ospravedlňovať za to, že človek podporoval odvetvie vzhľadom k rastúcej deindustrializácii na tomto kontinente je to naozaj udivujúcej príbeh alebo skutočnosť. E, vážený pán komisár, bývalý komisár, e, pokiaľ ide o odpoveď na otázku 7, tak vítam, právom konštatujete, že legislatíva vychádza z toho, že všetci tí účastníci trhu sú pododníci. A to je dôležitý, dôležité konštatovanie a zároveň hovoríte, a budem citovať z angličtiny, budem prekladať, nebol problém s legislatívou, ale každopádne s súladom zo strany, na strane tých výrobcov. A vy úmyselne používate množné číslo výrobcovia. Nemyslíte si, že tým pádom z tej čiernej ovce, čiže Volkswagenu ste urobili celú takú, celú také stádo čiernych oviec v automobilovom priemysle? To je sedmička? Prosím, nehľadajte tak dlho, lebo ináč mi neostane priestor na položenie ďalších otázok. To som nedával pozor pri odhlasovaní toho textu. To súhlasím s vami. Máte, teda chceli ste to vyjadriť v jednotnom čísle, áno. Dobre, tak to súhlasím. Áno, to je také zmetočné, zmetočná formulácia. E, ďakujem pekne. A Pokiaľ ide o ten software e, na skreslovanie tých emisných meraní, tak e, nemôže byť komisia za to zodpovedná, bez ohľadu na to, ako tú otázku položíme. Ale napriek tomu ešte jednu otázku položím. Nemyslíte si, že znášate istú časť zodpovednosti za to, že iní výrobcovia dostávali eh, informácie, ktoré boli nejasné a vágne, ktoré ich dostali do situácie, že boli nútení za silou mocou ísť pod tie deklarované hodnoty emisné. Čiže na to, aby ste chránili motory, musíte zaviesť nejaké teplotné okno, ktoré v rozpetí 17 až 30 stupňov. K tomu sa dá jednoducho len povedať to, že tá úprava bola príliš vágna, Nemyslíte si, že to mohlo byť jednoznačnejšie? E, Neostáva nič iné, len plne s vami súhlasiť. E, Nemá e, zmysel sa tváriť, že nikto nespravil chyby. Všetkým spoločne nám to uniklo. A ja myslím, že som už naznačil, že sa domnievam, že pri tejto otázke výnimiek z toho zákazu, pokiaľ ide o takéto zariadenia, mali sme byť oveľa presnejší. Ja chcem zopakovať, ja som sa dotazoval, mne to bolo vysvetlené, boli mi vysvetlené technické dôvody. Keby to ale človek mohol robiť ešte raz, keby mal tú príležitosť si tú vec zopakovať, tak potom by som určite bol navrhol, aby sme sa eh, na tomto mieste ubezpečili a ešte raz to prejavili. Túto medzeru sme zaplátali nikto nejakým spôsobom toto nepomenoval ako problém. Keby kdokoľvek bol povedal, poďme sa o tom baviť, nepreberme to len takto, takýmto spôsobom z Euro 3 a 4, určite by som sa bol tomu venoval. Nestalo sa tak však a e, z môjho pohľadu ide o poučenie, ktoré si musím zobrať z celej tej z celého toho procesu tam, kde je to len možné, treba sa ašpirovať, ašpirovať najväčšiu precíznosť, presnosť. Ďakujem pekne, pán Perovigerne. Je to prvýkrát a som už pomerne veteránom, kedy zažívam politika, ktorý pripúšťa, že spravil chybu. No dobre, ale ja som mu nespravil sám. To sme spravili všetci. Všetci spolu. Teraz ale nerelativizujte nejakým spôsobom <laughs> ten pozitívny dojem, ktorý ste vyvolali Možno by sme sa mohli spoločne pozrieť dopredu, pán Ferhojden. Počuli sme práve, že minister hospodárstva by chcel pochovať dohodu TTIP, IP, TTIP. A ja by som rád predostrel návrh, ako by sme sa mohli pozrieť spoločne do budúcnosti. Zjavne, ako sme už boli svetkami, máme rozdielne štandardy, pokiaľ ide o emisie. Spojené štáty, teda Európska únia, máme iné metódy merania a predovšetkým máme iné Eh, sankčné, sankčné postihy. Čo si vy pohľadu vašej pozície a skúsenosti, pán Ferogen, čo si myslíte o tom, keby sme mali spoločnú dohodu o emisiách, keby sme sa eh, na tom dohodli a keby sme to zapracovali do kontextu rokovaní o TTIP a keby sme pritom eh, dbali na to, aby tie vyššie štandardy sa vzťahovali aj na toho druhého partnera. To by určite bolo veľmi pozitívne pre životné prostredie z pohľadu nákladov, by to bolo vhodné a celkovej TTIP. Už takýto pokus bol počas e, toho, keď som predsedal Transatlantickej hospodárskej rade a už sme o týchto veciach rokovali s Američanmi a hovorili sme o tom a jasne sme to povedali, že musíme pracovať na spoločných normách a tie by potom mali byť v Ženeve realizované na pôde UNEC. To bolo jasné, ale podľa mňa TTIP už e, z pohľadu politického je takmer mŕtvy. Ale to potom budete počuť, prečo je to tak. Nepúšťajme sa do tejto oblasti, vraví pani predsednička, pani Šaromoze, Charozova. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pán Ferhogen za to, že ste prišli a za vysvetlenia. Mohli by ste mi vysvetliť, prečo komisia navrhovala nastavenie istých e, výnimiek z toho zákazu takýchto maskovacích zariadení, keď navrhovala normy Euro 5 a Euro 6. E, čo zamýšľala komisia, keď zavadzala takéto výnimky? E, Domnievali ste sa, že tie, tá prax alebo tie postupy, ktoré boli odhalené tlači následne po, tých, po tých škandáloch, po tom, čo zastavil systém EGR 20 sekúnd po naštartovaní, automobilu, respektíve keď teplota klesla po 20 stupňov, e, tieto veci spadali do vášho, vašej definície výnimiek? Pokúsim sa to ešte raz vysvetliť. Výnimky, ktoré sme zapracovali do nariadenia, tak tie boli v nezmenej podobe prebrané e, z legislatívy, ktorá už e, trvala dávno predtým, z roku 1998 konkrétne, euro 3 a 4 tieto normy. Tieto výnimky samozrejme boli nastavené tak, aby výrobcovia, e, ktorí majú takúto povinnosť, e, aby ich ďalej teda oznamovali a komunikovali a aby tie homologizačné orgány na národnej úrovni potom mali povinnosť e, rozhodovať o tom, či takáto výnimka je prípustná alebo nie. Nemohol to každý ľubovoľne si rozhodovať sám. To bola vec, ktorá musela byť realizovaná riadnym a patričným spôsobom v rámci homologizačného procesu. A potom členské štáty mali tu, tu, tu, tu ten priestor rozhodnúť o tom, či je oprávnená alebo neoprávnená takáto výnimka. Tie dôvody výnimiek boli jasne komunikované, čiže bezpečnosť toho jazdca alebo pasažiera, spolucestujúceho a takisto zabezpečenie eh, bezpečnostnej cestnej premávky. A to bolo to zdôvodnenie, ktoré sa tým skrývalo. My sa prosím, nepýtajte, ja neviem vysvetliť a zrejme nikdy nebudem stave to pochopiť, prečo akým spôsobom elektronické takéto systémy súvisia s bezpečnosťou nejakého alebo správaním sa nejakého vozidla v rámci eh, teda cestnej premávky. Ako to súvisí, tieto elektronické softverové záležitosti s bezpečnosťou, ale takéto vysvetlenia boli prezentované, takto to bolo vysvetlené a to potom e, museli kontrolovať a akceptovať no, následne aj tie zodpovedné orgány. My sme sa neodvolali vždy na tieto výnimky a že to treba robiť. E, nikdy to takto nebolo zo strany komisie Ja tiež nie som technickým expertom, ale moja otázka súvisela viac s lepším pochopením toho, čo ste mali na mysli, keď ste vy e, z pozície Európskej komisie navrhli takéto výnimky. A tá posledná otázka bola pomerne jednoduchá. Súhlasíte, alebo myslíte si, že ako výnimku je mož- za výnimku je možné považovať skutočnosť e, tú, ktorú, ktorú nakoniec vyplavila aj tá vyplavil ten škandál, teda, že po 20 sekundách, sa vypína systém EGR, alebo keď teplota je klesne pod minus 20 stupňov, že toto máte na mysli? To neviem skutočne posúdiť, či som nejaký podnik, alebo či som nejaký výrobca, či mám takúto výnimku nejakým spôsobom si uplatňovať. Ja neviem, či sa vôbec to stalo. V prípade, že sa to malo stať, tak potom musel každopádne výrobca príslušnému úradu zdôvodniť e, takéto, takýto počin, takéto konanie. Viac k tomu neviem povedať. Pri príprave novej legislatívy EÚ, ktorá sa má opierať o silnejšie, prísnejšie pravidlá ohľadom emisí e, pre osobné vozidlá v roku 2005-2006, vy ste boli proti niektorým návrhom, ktoré mohli poškodiť nemeckých výrobcov aut, hlavne tých, ktorí vyrábali väčšie, ťažšie vozidlá Vychádzali ste v rámci vašej pozície z akýchkoľvek náznakov alebo informácií zo strany automobilového priemyslu o tom, či tie nové limity boli realizovateľné alebo dosiahnuteľné s vtedajšími technológiami? Samozrejme, e, odvetvie si stále stiažuje, že to, čo požaduje zákonodárca, tak to nejde. To ale ide jedným uchom, no druhým von a my sme sa o to ani neopierali. My sme skôr sa opierali o to, čo hovorili nezávislí experti, pokiaľ ide o to, čo možno čo nie. E, teraz poviem jeden konkrétny príklad, ktorý ma veľmi, veľmi nahneval. Vy ste položili otázku, prečo euro 5 a euro 6 už od začiatku neboli predkladané vo forme balíčka zo strany komisie. Bolo viacero dôvodov. Jeden z nich bol, že v skutku pri vypracovaní euro 5 normy technológia, ktorá sa vzťahovala k euro 6, ešte nebola k dispozícii. Naozaj, a potom e, prišiel e, návrh a potom e, následne na to prišiel veľký výrobca v rámci a povedal, tu je tá technológia, my ju máme. To, čo sme vždy hovorili o tom, čo sa dá, čo sa nedá, určite to na mňa nerobilo nejaký veľmi, veľký dojem. Ja, um, herzlichen Dank. Ďakujem za vašu prítomnosť. Ja hneď aj spustím. Povedali ste, že potrebujete odborníkov, s ktorými e, ste sa radili, ako treba postupovať. E, na to ste vytvorili pracovnú skupinu KAS 21. Vytvorili, získali ste pritom množstvo kritiky v tom smere, že ste prizvali autopriemysel, automobilky k, tých, k týmto rozhovoroch s odborníkmi, kde mali vzniknúť odporúčania pre opatrenia, ktoré sa netýkali len konkurencieschopnosť a ti, ale aj e, mali za cieľ čisté splodiny. Myslíte si, že keby ste boli mali vyváženejšie zloženie, že by sa bolo dosiahol postup vpred, že by sme boli v lepšej situácii, pokiaľ ide o návrhy, ktoré ste implementovali do e, smerníc nie, nie, to si nemyslím. Cieľom Quartz 21 bolo dosiahnuť čosi oveľa širšie. To neboli odborníci len pre určitú legislatívu, ale tu išlo o strategické odporúčania pre dlhodobú budúcnosť e, automobilového priemyslu. Ja vám len môžem odporúčať prečítať si záverečnú správu z CARS 21 čokoľvek je tam napísané, platí dodnes. Som hrdý na túto prácu a nemyslím si, že u iného zloženia v tej skupiny by vznikol výsledok lepší. Podľa mňa to zloženie tejto skupiny bolo vyvážené, zastúpené boli členské krajiny, komisia. Dôležité bolo, že tam bol kolega Dimas, zastúpený bol parlament. Parlament tam zohrával centrálnu úlohu množstvo e, záujmových skupín a v konečnom, e, v neposlednej rade rôzne predstavi, e, rôzne predstaviteľa priemyslu, nielen automobily priemysel, ale aj subdodávateľia, podľa mňa veľmi rovnovážne zostavená skupina, ktorá dosiahla vynikajúci výsledok. Pri tej príležitosti sa postarala o to, aby európsky eh, priemysel eh, akceptoval možnosť ďalších ostrých krokov a v CARS 21 eh, akceptoval testovací proces, ktorý zodpovedal skutočnému postupu. Aj tak tu bolo množstvo kritiky, klasické E, združenia z životného prostredia neboli pripustené a zistali ste kritiku i za to, že ste sa zastávali za to, na rozdiel od pána Dimasa, že emisie CO2 by mali byť vyššie, väčšie, než jeho návrh vrátane integrovaného postupu, ktorý on považoval za nesprávny. Keby ste sa pozreli spätne, vnímali by ste to ako kroky, kde by ste sa boli dnes rozhodli inak, alebo všetko bolo podľa vás správne? Nie, nie, naopak. A vaše spomienky nie sú celkom správne. Zoberme si KARS 21, zloženie bolo vyvážené, boli tu i ekologické organizácie, i komisár. Pokiaľ ide o CO2, komisia samotná ešte v roku 2007 vyhlásila, že pri E, pokiaľ ide o blížiaci sa, sa legislatívu, chce integrovaný postup. Tie redukcie mali byť e, dosiahnuté zlepšením motorov, časť potom inými opatreniami. To sa volá integrovaný prístup. Ja som sa ho chcel držať. Kolega Dimas, aj predseda komisie Barroso v tejto veci boli názoru iného z vyšších politických dôvodov vzhľadom na Kodaň preto, že chceli mať čosi ešte v rezerve. Čo je ale teraz dôležité je to, že moja pozícia v tejto otázke e, bola zdieľaná 100% zákonodarcami. To, čo v, v, bolo rozhodnuté v tomto parlamente, vy ste tu mňa obvinili, te, že som E, e, že som oslabil legislatívu CO2. Ja som použil presne to, bohužiaľ rečník je prerušovaný. Nedáva zmysel, aby ste hovorili krížom krážom. Ľudia nerozumejú o tom tlmočenie, hovorí pani predsedajúca. Veľmi stručne, prosím, jednu krátku otázku. Vy ste povedali, ste nemali žiadne informácie o tom, či by tu boli nejaké podvody. V roku 2007 e, nemecké združenie Umwelthilfe poskytlo e, k tomu podrobnosti a v roku 2009 vám napísali list, menovite e, pán Gerhard Baum, bývalý minister vnútra, sa na vás o, o, obratil kvôli právnym e, prehreškom, pokiaľ ide o preverovanie týchto splodinových hodnôt. Poprosil som komisiu, aby mi dala k dispozícii všetky podklady, aby moje vlastné rozhodnutia pod, e, či, či sa mal na tom podiel, pretože v tých e, listoch, v tých podkladoch nemám takéto e, údaje aj samotný pán Baum, veľmi blízky priateľ, ktorým sa pravidelne stretávam. Určite by som si spomínal, keby som bol dostal od neho list. V písomných otázkach sa hovorilo o informácii nemeckého združenia Umwelthilfe a tu môžem definitívne povedať, že takáto informácia u komisie svojho času nedorazila Ja jednoducho žiadne informácie som nedostal od nikoho o nezrovnalostiach. Neviem ani, či v takom čase vôbec vznikli. To, čo práve hovoríte, sa vzťahuje na známy nesúlad medzi existujúcim testom a, a skutočnými emisiami, ale o tom sme e, e, rozsiahlo diskutovali. Takýto list by som musel naozaj vidieť, aby som to vedel posúdiť. Dve poznámky. Ak každý e, si pri, e, pridá viac času, je to na úkor ďalších kolegov, pretože na konci nebude tlmočenie. Rešpektujte prosím vašich kolegov, keď e, jednoducho sa musíte zmestiť do 5 minút. Ak po druhé potom začnete diskutovať súčasne, tak nie je tu nádej, že bude môcť niekto realizovať vôbec tlmočenie. Pán aj ďalší rečník pán Eichhout. Pán Verhoegen, ospravedlím sa, že sa musím vrátiť e, k tej diskusii o maskovacích zariadeniach. Musíme však pochopiť, čo sa v vašom období dialo v komisie. Máte pravdu, že zakázanie týchto na, na zariadení tu už tu bolo v roku 98 pre uh, ľahké uh, vozidla, ale potom E, tu boli takéto zariadenia potvrdené pre e, ťažké nákladné vozidla. Komisia potom zmenila teda svoju legislatívu e, maskovacím mechanizmom v smernici o ťažkých nákladných vozidlách. V roku 2001 a v roku 2002 sa to takisto zmenilo pre motocykle. Takže tieto, toto spôsobilo zmeny v legislatíve pre e, nákladné vozidla a pre motocykle. A potom, pokiaľ ide osobné vozidla, vidíme, že to, čo sa deje, že vtedy staré nariadenie z roku 98 sa prekopírovalo bez poučení z roku 2000 a 2001. A jedno z najdôležitejších poučení z roku 2001 bolo to, že v tomto nariadení tu bola povinnosť za e, výrobcu oznámiť, ak použijú určitú maskovaciu stratégiu, Takže povinné oznamovanie. A to sa neimplementovalo pre e, osobné vozidla. My potrebujeme pochopiť, kto kedy rozhodol nepoužiť to pre ne. To sa ale udialo za vašeho obdobia. My by sme radi videli vysvetlenie, prečo to tak nebolo. E, neviem vám zodpovedať túto otázku, táto otázka mi nikdy nebola predložená. Neviem to. Takže tieto služby, e, ktoré predpripravili legislatívu pre e, e, osobné a nákladné vozidla, nekomunikovali. Myslím si, že komunikovali, ale ja som sa... Nemôžem vám tu jednoducho z, z fleku zodpovedať túto otázku. To je potrebné preveriť a rád poprosím komisiu, aby to preverili a písomne vás informovali. Ja z vlastných vedomostí vám k tomu nemôžem nič povedať. Je to trošku šokujúce, ale... Takže ďalšia téma. Rámec e, homologizácie typového schváľovania. To sa tiež riešilo vo vašom období. A teraz vidíme, že z nedost- dôvodu nedostatku dozoru EÚ a dozoru na trhom e, je tu návrh, aby sa to zlepšilo, ale v roku 2007 jednoducho sa to nezvažovalo, neposudzovalo vôbec, takže celoeurópsky dozor trhu to nebolo súčasťou návrhu, ktorý sa vtedy predkladal. Prečo nie? Nie je to predsa nejaká veľká veda. Určitý e, dozor e, zo strany EÚ by bol určite prínosný rámcová smernica, o ktorej hovoríte o zavedení európskeho systému typového schváľovania. To bol veľký pokrok v porovnaní s tým, čo dovtedy existovalo, čo sme dovtedy mali. Bolo vzájomné uznávanie národných systémov, ktoré boli veľmi odlišné a odlišne sa i implementovali. Komisia bola presvedčená, že e, to, táto rámcová smernica výrazne zlepšila veci. Vaša otázka je veľmi zaujímavá. Dnes som sa ešte raz uistil, pretože som si spomínal, že tá otázka sa diskutovala, či v tomto zmysle treba mať európsky systém, ktorý by rozhodovanie o schvaľovaní typom prijal na európskej úrovni. A to naozaj v rámci, nie za, v zasadnutie, ale počas popri e, CARS 21 zastupcovia členských krajín to zistili a výsledok bol, že to je oblasť, do ktorej sa absolútne nebudeme púšťať. E, širokou väčšinou sa to zamietlo. Aj dnes je ten názor, že si to členské krajiny neželajú. A otvorene vám poviem, vedieť, že nemáte najmenšiu šancu čo si presadiť, vediac to, tak som sa tou otázkou nezaoberal, ale za, uspokojil som sa s tým, čo priechodné bolo. To zlepšenie situácie smernicou rámcovou. Takže určitým spôsobom mysleli ste na to, ale keď ste si pomysleli, že to nemá šancu, ste to nepretláčali. Pani Evi? Ďakujem pekne, budem hovoriť po taliansky. Chcela som sa odvolať na to, čo hovoril kolega Eckhout, pokiaľ ide o tie povinnosti plného zverejnenia alebo maximálnej transparentnosti full disclosure zo strany výrobcov automobilov v rámci informovania o e, požiadavke na nejaké výnimky z pohľadu používania takýchto defeat devices. E, chcela by som sa spýtať, e, tie normy Euro 5 a Euro 6, ich hlavným e, cieľom z vášho pohľadu malo byť e, zlepšenie kvality ich vzdušia? Ja, natürlich. E, Samozrejme, aj v rámci stratégie CAFE, ktorú vám prezentoval kolega Dias, Európska stratégia pre čisté ovzdušie, tu sa realizovalo práve cez tieto opatrenia, to je pravda. A cieľ sa i dosiahol. Všetci sme e, to vnímali ako veľký pokrok. Pozrel som sa na to, ako frakcie tu, čo tu vyhlásili v záverečnej diskusie, e, e, v následnej diskusii a pri hlasovaní a ten postoj všeobecne v tomto parlamente a na verejnosti bolo to, že je to veľký dôležitý krok vpred, aby sa zlepšila kvalita ovzdušia, takisto kvalita života ľudí. A prejdem teda priamo k otázke v taliančine. Perché a me sorprende. Pretože mňa prekvapuje vedomosť, že tie testovacie cykly v laboratóriu ten, ktorý používajú úrady zodpovedné za homologizáciu v rámci New European Driving Cycle, už sa vtedy vedelo o tom, že nebol dostatočne presný, že spolahlivý nebol, nebol realistický už vo fáze zadefinovania nariadenia. Napriek tomu, e, napriek tomu, že boli nejaké alternatívy, vedelo sa o alternatívy, alternatívach, napríklad program Artemis, ktorý bol okrem iného e, financovaný zo strany komisie a ten jasne pomenoval eh, taký alternatívny cyklus, Common Artemis Driving Cycle, oveľa realistickejší, lepší cyklus eh, s dlhšími trvaniami jazdy eh, a istou väčšou dynamikou, ktorú vykazoval tento cyklus, oveľa realistickejšou. Ale každopádne, prečo, prečo vlastne nebol takýto cyklus používaný? Prečo mu nebola daná prednosť v porovnaní s tým RDE? A to je z môjho pohľadu dôvodu na veľké obavy. Ako je možné, že komisia e, si nezvolila tento testovací cyklus? Pretože aj nakoniec aj v rámci Common Artemis už dnes vidíme, že tie autá, ktoré sú v obehu, vypúšťajú oveľa viac, majú oveľa vyššie emisie v porovnaní s tými autami, ktoré sú v tom druhom cykle. Dovolím vám zareagovať. Veľmi poučné. Popoludne o takomto niečom som ešte nikdy nič nepočul, čo ste práve povedali. A preto ani nemôžem komentovať. Musíte preveri- e, požiadať, musíme požiadať komisiu, aby vám to písomne e, vysvetlila. Informácie, na ktoré si spomínam, ktoré mám, moja informácia bola tá, že pre ľahké užitkové vozidlá a osobné vozidlá. Neexistuje testovacia metóda, ktorá by v normálnej e, prevádzke merala skutočné emisie a tá otázka, ktorú som si kladol, znamená to, že s novými predpismi treba čakať, ale môžeme to robiť paralelne, spustiť predpisy a súčasne pracovať na nových testovacích metodách. Pokiaľ ide o e, súrnosť tejto alebo naliehavosť tejto otázky, bolo rozhodnutie také, a podľa mňa i správne, postupovať s legislatívou ďalej a, a súčasne, ako som povedal, vývoj nových testovacích metód takisto posúvať vpred. Ďakujem, len aby som to uzavrela, pretože tento test už existoval pred 2014, čiže bolo želateľné a nakoniec aj oveľa aj reálne, aby to bolo zohľadnené. Ešte sa nehovorila o tých tzv. golden car. To sú ďalšie mechanizmy flexibility, ktoré, ktoré predpokladal aj ten test, ktorý bol zavedený. O čo presne ide? Vystrial. I'll write you. <laughs> Môže ďalší rečník, pán Jauch? Pán Ferhojgen, ďakujem za vašu účasť. E, povedal by som, že ste veľmi entuziastickí, pokiaľ ide o práce našej komisie. Vaša kariéra v politickej oblasti i v súkromnej sfére vám dáva veľmi e, dobrý pohľad na eh, otázky, o ktorých hovoríme, ktoré sú prepojené so životným prostredím a preto mám 3 či 4 otázky týkajúce sa európskej ekologickej politiky. Eh, v pohľade vašej minulej funkcie zoskupil by som ich, eh, aby sme ušetrili čas. Pripomeňme si najprv, že rok 2012 kon, kon, konštatovala Svetová zdravotnícká organizácia, že e, emisie CO2 sú karcinogénne. Vo všeobecnosti hovorí o väčšom dopade. E, nemožno hovoriť e, naozaj o čistých, čistých exhalátoch. A preto prvá otázka, boli ste dostatočne si vedomí potreby bojovať proti toxickým emisiám počas vášho e, väčšej funkcie ako komisár. Po druhé, konštatovali ste, e, že v rámci pracovnej skupiny CARS 21 boli ideologické záujmy v roku 2005. Konštatuje sa, že Európska únia e, prijala množstvo iniciatív pri upravovaní dízlových motorov a pokračuje v tom na základe amerických iniciatív, napríklad Clean Air Act e, zo Spojených štátov, kde e, išlo o v prvom rade e, ochrany záujmov automobilového amerického priemyslu. Preto tretia otázka. Myslíte si, že komisia preukázala vo vzťahu k americkým záujmom urči, určité vyhovovanie alebo ľahostajnosť? A pod, moja štvrtá otázka vnímate logiku v e, politike EÚ, ktorá si vyvinula veľmi spornú legislatívu, pokiaľ ide o dieselové motory a to vlastne penalizovalo európskych výrobcov, pokiaľ ide napríklad o hlavne dieselové motory, konkrétne o Volkswagen. Ďakujem za vašu odpoveď. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das äh, ganz richtig... Nie som si istý, či som to celkom správne pochopil každom prípade, čo sa týka boja proti karcinogénnym mm, látkam v splodinách z naftových motorov, toto sa samozrejme vzťahuje na všetky um, znečistujúce látky vo vzduši, eh, v životnom prostredí, teda tu odpovedáme jasne áno. Čo sa týka ideologických um, rozporov v CARS 21, to nevidím celkom tak ako vy k eh, tomu boli rôzne eh, postoje. V každom prípade existuje záverečná správa, eh, ktorá je založená na konsenze, teda rozhodne to nebolo nejako ideologicky motivované a rozhodne nemôžem potvrdiť, že by európska legislatíva a európske pravidlá spôsob, nejakým spôsobom zohľadňovali amerických výrobcov automobilov. To jednoznačne nie. Teraz prechádzame k druhému kolu kolegovia. Dám slovo všetkým, ktorí sú na zozname. Nedodržíme vymedzený čas, môžeme požiadať tlmočníkov o niekoľko minút navyše, ale len za predpokladu kolegovia, že dodržíme vymedzené 3 minúty z ústy pre ostatnými pán Belet. Ja by som chcel eh, prejsť tiež do holandčiny, keďže nás vysiela naživo holandská televízia. Spomenuli ste, že hm, teda vo vašej odpovede na otázku číslo 10, že ste celý proces nezastavili. Ja vám eh, veľmi ochotne uverím, ale hm, vy, rovnako ako aj my všetci, museli mať pocit, že sme stratili veľmi veľa ceného času od roka 2007, ale ešte skôr, pretože mm, testy, tak ako už kolegovia spomenuli, nám mohli umožniť e, o mnoho rýchlejšie odhalenie, mohli sme zaviesť efektívnejšie metódy testovania pred mnohými rokmi. Myslím, že celý proces trval príliš dlho. Nemyslíte si to? Ja mm, Nechcem eh, komentovať eh, vývoj situácie po roku 2009. Vy sa pýtate, či v priebehu môjho pôsobenia vo funkcii, keď hovoríme o návrhu komisie, nie o rozhodovaní, rozhoduje totiž Európsky parlament, či došlo k nejakým oneskoreniam, či už vedome alebo nevedome. Ja odpovedám jednoznačne nie. Ja vnímam tieto otázky ako priority. Ja som konal len čo som eh, sa dopočul, eh, že boli predpoklady pre eh, kroky z mojej strany. Ja som teda nejako nevyčkával. Ehm, a ďalej, čo sa týka informácií, už to spomenul aj pán že v roku 2005 až 2006 boli náznaky od Rakúskej agentúry pre životné prostredie, že sú veľké medzery medzi údajmi, ktoré poskytujú laboratória a údajmi ktoré vyplývajú z skutočne jazdných podmienok, a teda tieto informácie už boli známe. Ak by sa tieto testy spustili teda skôr, bolo to rozhodnutie, ktoré by prijalo vaše oddelenie alebo celá komisia. Kto o tom presne rozhoduje? Možno je to trochu najná otázka, ale eh, predsa len. Dnes popoludní som to už predsa viackrát potvrdil, že tento problém bol eh, známy a potom, čo e, boli zverejnené prvé výsledky, sa to dokonca ešte vyostrilo. Áno. Na základe týchto poznatkov potom bolo potrebné bezodkladne a bez e, nejakého váhania okamžite konať. A to presne komisia urobila. My sme okamžite začali konať. Konkrétne sme poverili v zmysle eh, apelu Európskeho parlamentu a Európsku komisiu eh, v zmysle nariadenia 715 Komisia bola poverená urobiť to mimochodom bez toho, aby tam bol nejaký časový limit, ale už eh, od konca roka 2006 tam bola táto povinnosť. Pán Ertuk? Ďakujem, pán Ferhojgen, za to, že ste prišli. I hneď sa pustím do otázok, ak dovolíte. Chcel by som sa opýtať, ako to e, napokon v Európskej komisii funguje. Komisia má e, za povinnosť sledovať dodržovanie zmluv. Neusále počúvame od bývalých komisárov, že členské štáty sú zodpovedné údajne za preskúmanie, ale ak členské štáty nekonajú, e, myslím, že ste sa dozvedeli aj z vyjadrení vašej kolegyne Bienkovskej, ktorá otvorene uznáva, že komisia nesledovala celú vec dostatočne pozorne. Vtedy má komisia zasiahnuť. Ako to teda presne funguje v komisii? Je tam nejaké oddelenie, kto tam má za povinnosť, či členské štáty, teda preveriť, či členské štáty veci overujú alebo nie. Nejaký mechanizmus tam predsa musí byť. Inak komisia nemôže sledovať dodržovanie zmluv. Jediný nástroj, ktorý komisia má, je postup v prípade porušenia e, proti členskému štátu, iba proti členskému štátu. Teda komisia nemôže zakročiť voči žiadnej firme e, v Európe ani voči občanovi. Komisia nemôže e, nejako preverovať konanie jednotlivých firiem. Ale kto presne to je komisia? Kto presne v komisii má takéto právomoci? Keď ide o preverenie, či došlo k porušeniu zmluvy, e, za to nesie zodpovednosť e, každé príslušné generálne riaditeľstvo alebo komisár, v ktorého oblasti je to dané nariadenie, teda v prípade Euro 5 či 6, by nesla zodpovednosť v súčasnosti pani Bienkovská a aj generálne riaditeľstvo. Ešte by som chcel dodať, že Komisia môže konať v zmysle porušenia zmluvy len ak má dôvodné eh, podozrenia informácie a tieto informácie musí získať eh, riadným konaním a postupom mm, podľa jasne stanovených pravidiel. Eh, členské štáty musia mať možnosť vyjadriť sa. Členské štáty majú možnosť potom na nápravu a to konanie vo veci porušenia je až úplne poslednou možnosťou zakročenia. A zmena tejto zásady, teda e, väčšie právomoci komisii, e, presadzovať priamo európske pravidla v členských štátoch, e, to je natoľko trúfala myšlienka, že sa ne, nedovolím nahlas povedať. Teda generálne riteľstvo má zodpovednosť za spustenie konania vo veci porušenia. Áno, komisia rozhoduje ako kolégium, áno. Myslím, že každoročne je niekoľko tisícov takýchto konaní. V každom prípade je to spoločné rozhodnutie. Pán Gezeke, ja už som nemal potom priestor položiť druhú otázku. E, odpoveď bola tak dlhá. Ďakujem pekne, pán Ferhojgen. Spomenuli ste, že sa tešíte, že ste tu e, medzi nami. Aj my sa tešíme. Bolo by ešte krajšie, ak by ste boli odpovedali už na prvý list, nie až na štvrtý. Tešíme sa však, že ste predsa len prišli, tak ako kolega Belet a ja by som e, sa vrátil k odpovedi na otázku C. Viedli ste sa, že ako komisár som nič nespomadoval, neodkladal. Je tu problém e, zvýšených koncentrácií NOx od usíkov od roku 2002 e, ešte raz veľmi presne, všetci si myslíme, že RDI je riešením a formálne riešenie presadzovať rozhodnutie Spoločného výskumného centra prijal až e, pán Dajane v roku 2011 a nie vy. Medzi rokmi 2005 až 2010 e, údajne e, došlo k strate veľmi vzácného času v tomto smere. Nie, ja si to nemyslím. Pán Tajany, toto rozhodnutie, ktoré spomínate, mohol prijať len na základe štúdie, ktoré vypracovalo e, Spoločné výskumné centrum e, mojim poverením mimochodom ešte z roku 2007 a potom následne v roku 2009 teda. Nariadenie Euro 5 a Euro 6 nadobudlo účinnosť po definitívnom schválení, ak sa nemýlim, v júli 2007. A ešte v tom istom roku som poveril eh, Spoločné výskumné centrum, aby začala pracovať na novom testovacom cykle pre osobné vozidlá a ľahké užitkové vozidlá. A o dva roky neskôr už prvé vozidlá eh, podľa normy Euro 5 sa dostali na cesty a potom sme poverili aby sa do eh, testovania zahrnuli aj nové vozidlá. Neviem, čo presne myslíte teda pod tým eh, omeškaním, oneskorením, bez štúdie, bez výskumnej činnosti. Eh, predsa nebolo možné prijať žiadne rozhodnutie. Nemohli by sme len tak zaviesť nový testovací cyklus bez nejakého podloženia. Nemôžeme predsa vychádzať z nejakých emócií. Musíme mať dispozícii údaje. Ja ešte raz zdôrazňujem, že ja som vytvoril predpoklady preto, aby e, sa takéto e, dôkazy zistili. V každom prípade bolo známe, že problém existuje od roku 2002 až potom v 2011 roku sa spustila nová legislatíva. A vidíme, že táto legislatíva ani dnes ešte nie je odsúhlasená a preto môžeme povedať, že tento proces trvá 10 či 11 rokov. Ako nám môžete um, podľa svojej skúsenosti poradiť, ako by sme celý proces mohli urýchliť? To nedokážem. Ich, also was, was nach 2009 war, weiß ich nicht. Und toho, čo sa udialo po roku 2009, eh, nechcem nejako komentovať, nechcem sa k tomu vyjadrovať. Eh, niekedy niektoré legislatívne návrhy komisie z istých dôvodov sú pozostavené, napríklad možno preto, že rada sa nimi nezaoberá, ale neviem, čo sa presne eh, udialo. To, čo sa udialo po roku 2009, to máme napríklad aj na budúci týždeň. Pani Burkova, ďakujem pekne. Pán Ferhojgen, vyjadrili ste sa, že ste poverili Spoločné výskumné centrum v roku 2007 a 2009 a konkrétne pracovali na Il y avait la question des defeat devices. Na časticových filtroch chcem sa opýtať, či ste požiadali o informácie o týchto podvodných zariadeniach aj v prípade ľahkých užitkových vozidiel? Ak nie, prečo ste to neurobili? Neboli k tomu žiadne dôvody. To. Ak dovolíte, chcela by som vám pripomenúť, že v a nariadenie 715 roku 2007 je článok, o ktorom ste hovorili, kde sa hovorí o sankciách podľa článku 13 a tento e, ďalej článok aj 5, ktorý hovorí o tom, že sa nemôžu využívať e, tieto e, zasieracie zariadenia. A keď sa dokázalo, že tieto zariadenia sú v obehu, prečo ste nepoverili spoločné výskumné centrum, aby podrobnejšie preskúmalo ich existenciu? Tieto zariadenia boli zakázané, v nariadení jednoznačne sú e, zakázané, nebolo preto, preto potrebné žiadne ďalšie šetrenie. Bolo to totiž trestné ich využívať. E, vo vašom nariadení 715 roku 2007 sa chcete úsiť, aby legislatíva bola riadne dodržaná, teda v tejto smernici. E, v viacerých oblastiach od roku 2007 ste požiadali Spoločné výskumné centrum o vytvorenie nového testovacieho cyklu, ale tiež e, ste poverili toto centrum, aby e, sledovalo riadne dodržiavanie tohto nariadenia 715. Chcem sa požiadať, či ste požiadali spoločné biskupové centrum, aby sa podrobnejšie tejto práci venovalo, pretože tu bol problém medzi tým, čo sa dialo v laboratóriách a tým, čo sa dialo v skutočných reálnych podmienkach jazdy. Ja natürlich, darum ging es ja. Das war doch, das war der Gegenstand der... To bolo predsa predmetom e, celej tejto činnosti a vychádzalo sa pritom z toho, že všetky dostupné e, údaje, ktoré boli k dispozícii, tie naznačovali, že laboratórne testy a skutočne jasné okolnosti sú e, na mile vzdialené a preto, opakujem ešte raz, e, sme v smernici zaviazali komisiu zakročiť v prípade potreby a poverili sme spoločné výskumné centrum vypracovať dve štúdie aby sa zavedla táto nová testovacia metóda. Mm, teda, tu sa hovorí o 70% eh, na zaistenie eh, platnosti eh, aktuálnej legislatívy a potom 30% pre vypracovanie legislatívy. O nič ďalšie ste nežiadali? Iba takto formálne ste to poňali? Naozaj si zjavne nerozumieme Spoločné výskumné centrum nemá za úlohu dohľad nad členskými štátmi a nemá za úlohu kontrolovať, či členské štáty si plnia svoje povinnosti. To naozaj nie. Pán Demesmaker. Thank you. Um, Ďakujem. Eh, budem hovoriť po holandsky. Pán Ferhojgen, a ja by som sa chcel poďakovať za to, že ste prišli. Zaujalo ma to, čo hovoril pán Dimas. Odhadnutie nákladov na súlad pred prijatím nariadenia, nakoľko vysoké náklady môžu spôsobiť to, že sa rozhodnú zmierniť alebo opustiť eh, takéto regulácie, takúto úpravu a potom znižovať tie náklady na súlad e, minimálnej úrovni. Toto povedal kolega Dimas. A vy ste to vnímali takto ako komisár? Neviem, odkiaľ má pán Dimas tieto informácie. Ja som s výrobcami nehovoril o tejto otázke. A oni sa ani nestežovali. Ale predpokladám, že to, čo hovoril pán Dimas, že to súvisí s nariadením o CO2. Ale za to som nebol zodpovedný. To bola jeho oblasť. Vo vašej odpovedi eh, viackrát odkazujete na americkú legislatívu. Boli tam nejaké kontakty medzi komisiou americkým EPA a úradom, eh, ktoré, ktorých cieľom bolo riešiť e, otázku emisí? Predpokladám, že áno. A už roky predsa je takáto etablovaná spolupráca medzi Európskou úniou a medzi americkým regulačným úradom. Vo všetkých predstaviteľných oblastiach je pravidelná výmena aj na úrovni tých popredných predstaviteľov úradov. Čiže som si pomerne istý, že kontakt e, prebiehal a musel dokonca prebiehať e, aj počas spoločnej práce v Ženeve e, na úrovni UNEC. Neviem ale podrobnosti nejaké. Ako si teda vysvetľujete skutočnosť, že Spojené štáty, osobitne Kalifornia, zaznamenali oveľa väčší pokrok a majú oveľa prísnejšie emisné limity, teda legislatívu o emisných limitoch, ako máme my tu v Únii. Tam sa vychádzalo z iných predpokladov a tie predpoklady potom určovali to, ako bude vyzerať pri, prijatá legislatíva. Myslíte si, že Európska únia spravila niektoré správne voľby na základe tých informácií, ktorými teraz disponujete? Menili by ste niektoré rozhodnutia, ktoré ste príjmali? Európska únia, zákonodarca Európskej únie, teraz hovoríme o normách Európe Euro 6, prijal to rozhodnutie, ktoré v tom časovom bode a pri zvážení všetkých okolností a všetkých záujmov považoval za správne. A ja e, neobmedzene sa s týmto stotožňujem. Ja bezvýhradne si myslím, že toto sme prijali rozhodnutie, ktoré bolo nevyhnutné a odvodnené. Ďakujem pekne. Ja vždy vystupujem po holandsky. Pán Verhoeven, nerozumiem, prečo v roku 2007 ste si zvolili tie klasické spôsoby dohľadu. Bol tu problém, pokiaľ ide o tlak e, zo strany výrobcov v Spojených štátoch v roku 1998. Vy ste si každopádne e, zvolili samocertifikáciu a monitorovanie na úrovni členských štátov. Vy ste už mali teda signály isté, že členské štáty si neodvádzajú tú robotu správnym spôsobom. Mohli ste teda zaviesť zvýšené monitorovanie na európskej úrovni. Prečo ste sa teda opreli o klasický model, keď automobilový priemysel je predsa veľmi medzinárodným odvetvím? vaša otázka, ktorá sa týka toho predpokladu, alebo teda predpokladu, že členský, teda komisii bolo známe, že členské štáty neplnili svoje povinnosti na poli dohľadu alebo dozoru, tak to, mm, o tom som nič nevedel, to mi nebolo, to som nebol nejak vedomí. A doposiaľ neviem o nejakom konaní z dôvodu porušenia zmluvy, jediná výnimka, e, bolo tu jediné takéto konanie proti členskému štátu, E, v súvislosti s nákladnými vozidlami. Súviselo to s e, montovaním klímy v e, Daimler-Benz v Nemecku vo vozidlách. To bol jediná, jediný prípad konania z dôvodu porušenia zmluvy. Ale ináč nič takéto nebolo. A nejaké informácie o nejakých závažných nedostatkoch na úrovni členských štátov, pokiaľ ide o plnenie požiadaviek komisie, ja musím úplne povedať, že o takýchto nemám žiadnu vedomosť. A ináč, keby, keby boli nejaké, tak určite by som o nich vedel. V čase, keď ste boli komisárom, IRC vyjadrilo pochybnosti ohľadom toho, či členské štáty v skutočnosti monitorujú ehm, samocertifikáciu výrobcov automobilov. Prečo ste nejakým spôsobom nereagovali na tieto výsledky Joint Research Center, e, spoločného výskumného centra? Um, Kto je to GRC? že by spoločné výskumné centrum nejakým spôsobom signalizovalo e, nejaké, nejaké informácie o nejaké stiažnosti, ktoré by sa týkali neplnenia povinností členských štátov vyplývajúcich z nariadenia Euro 6, teda Euro 5 a Euro 6, to neviem, to mi nebolo známe. Ale určite je nejaký dokument, ktorý by to potvrdzoval. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán Ferhogen. Nakoľko už času nie je veľa a veľa otázok už bolo položených, v otázke 10 hovoríte a viackrát aj opakujete, že nebol tu žiadny legislatívny problém, ale skôr problém dodržiavania legislatívy zo strany podnikov a to nie je nie je povinnosť komisie dohľadať na to, ako členské štáty aplikujú tú legislatívu alebo ju dodržiavajú. Mňa by zaujímalo v tomto kontexte, keď si to dnes nejakým spôsobom predstavíte, keď sa pozriete späť a keď necháme bokom všetky veci, ako je implementácia, aplikácia a tak ďalej, ako to, koľko to trvá, e, čo by ste povedali z pohľadu s odstupom času, čo sa dá lepšie spraviť, ako by to mohlo bežať rýchlejšie, hlavne e, z toho pohľadu, že sledujem istý cieľ a tým je zlepšenie kvality ovzdušia. A to bol ten deklarovaný cieľ legislatívy ako by sme mohli to aj výhľadovo rýchlejšie dosiahnuť. Je tu možnosť nejako zlepšiť eh, legislatívny proces? To je otázka politickej vôle. Je celá séria príkladov, kde Európska únia dokáže byť eh, až eh, neuveriteľne rýchla, pokiaľ ide o nové legislatívne pravidlá. V tej chvíli, kedy sú splnené predpoklady, pokiaľ je teda hodnotenie vplyvu alebo posúdenie vplyvu impact assessment, to je veľmi dôležité. Nič sa nedá robiť bez komplexného posúdenia vplyvu a bez teda predchádzajúceho návrhu komisie. Ako náhle existuje táto vôľa a to na obidvoch stranách, lebo máme proces spolurozhodovania, keď je takáto vôľa, takýto stimul, tak e, potom neexistujú pravidlá, ktoré by bránili nejakému rýchlemu rozhodovaniu. Je to len otázka politickej vôle a tá skúsenosť je taká, že keď e, legislatíva sa dlho nepohňa vpred, tak vždy je za tým niekto, kto sa ju snaží blokovať. A moje odporúčanie, keď nakoniec to máme nejakým spôsobom bilancovať, ja by som už istotne odporúčal e, ujasniť si tú, tú, tú závažnosť toho problému, a aby sme masívnejším spôsobom o tom informovali a tlačili na členské štáty. Takže aj kolega Dimas určite vedel, ak, aký závažný je ten problém, ako ho treba riešiť teda na úrovni komisie, ale to si vyžaduje aj zapojenie členských štátov. Čiže dohľad nad trhom alebo nad dodržiavaním teda tých pravidel je zo strany členských štátov nedostačujúci. To neviem posúdiť celkom spolahlivo. Ja to dokážem na základe validných spolahlivých informácií, ale tie neboli e, v tom čase, kedy som bol v úrade predkladané a zjavne ani teraz nie, pretože je tu len ten jediný prípad konania kvôli konania voči členskému štátu, z dôvodu porušenia zmluvy a to sa viaže k tým, tej klíme montovanej vo, vo vozidlách Daimler Benz. Ale to predsa musí byť nejakým spôsobom zakotvené aj na úrovni legislatívnej. Ďakujem. <clears throat> To, čo charakterizuje podmienky práce parlamentu, je, e, je to jeho možnosť e, preverovať aplikáciu textov, ktoré pripravuje. A tomu umožňuje pripravovať lepšie texty, ktoré budú na lepšej úrovni legislatívnej, technologickej a potom sledovať a modifikovať ich a aplikáciu cez komitológiu. A jednoduchá otázka teda znie, myslíte si, že kolegium komisárov je zodpovedných za e, administratívu, za výkon? koľko ešte je? E, povedzme to takto. Fakticky áno. Je tu aj verejnosť. A tu zastúpené médiá v Bruseli, takisto v členských štátoch. Samozrejme ste tu vy ako Európsky parlament, ktorý vždy berú komisára na zodpovednosť za to, čo sa deje v rámci generálnych rejiteľstiev, ktoré pod neho spadajú. A nemá zmysel E, vysvetľovať tu, že sú veci, na ktoré nemáte žiadny vplyv ako komisár, na ktoré by ste aj nemali mať vplyv, ani nemôžete mať vplyv, veci, ktoré sa týkajú prostriedkov, peňazí. Ja už nemám skutočne náladu riešiť túto tému vnútorného usporiadania komisie a tej kontroly, ktorú vykonávame nad útvarmi. Možno si spomeniete roky dozadu že som bol e, jediným, ktorý sa o toto pokúšal približiť tú hierarchiu. Pokiaľ vnímame alebo chápeme komisiu ako jednotný orgán, A pokiaľ nemáme nejakú jednotlivú zodpovednosť, ktorú vyvozujeme voči jednotlivým komisárom, tak potom je to, povedzme, ťažké. Je ťažké nejakým spôsobom plnohodnotne vyvodzovať zodpovednosť za, za to, čo sa deje na úrovni jednotlivých generálnych raditeľstiev. Je to naozaj náročné. Druhá otázka. Videli sme tu pri vašich odpovediach na otázky. Sme to videli takisto i v jednotlivých ďalších vypočutiach. Všetci, tu, ktorí tu vlastne fungujú v tomto prostredí automobilového priemyslu vedeli o tom predtým, než vedeli, ne, ne, nemali dočinenia eh, laboratórne testy niž s eh, tými uh, testami v exteriéri. Vedeli sme tiež, že problémy uh, výnimiek, videli sme, uh, že informácie sa nedali vám k dispozícii. A to všetko viedlo k tomu, Otázka je, odhadujete, že vám zle radili, alebo vo vašej funkcii komisára vám počas vašeho funkčného obdobia zle radili, zle vás informovali? Nie, toto si nemyslím. Práve naopak. Ja v rámci môjho generálneho riaditeľstva som si vážil a oceňoval tú vysokú kompetentnosť spolupracovníčok, spolupracovníkov, predovšetkým tých, ktorí sa zaoberali otázkami nariadenia, ktoré sa vzťahovalo k nákladným vozidlám. Vždy som si to teda vážil a nemal som ani minimálny dôvod nejakým spôsobom si myslieť opačne. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, pokúsim sa po nemecky, pán komisár. Ďakujem pekne za to, že ste prišli. Troška mám dojem, že tu vedieme s vami diskusiu z takej pozície, že dnes už máme tú výhodu celej, toho, celej tej sumy znalostí, ktorú sme ešte pred chvíľou nemali teraz tie politické otázky alebo spätné otázky, ktoré sa týkajú toho, prečo ste to nespravili pred 50 e, rokmi, to máme v Polsku stále. Aj my sa pýtame niektorých predstaviteľov v rámci Polska, prečo ste neodstraňovali vplyv komunistickej strany dnes v rámci hnutia platforma si kladú otázky, prečo sme hneď na začiatku dávnejšie nezabránili rozmachu nacionalistických strán alebo hnutí, keby sme vedeli, že sa to bude počas Kačinského takto diať a rozme, tak by sme to spravili, ale to je práve taká diskusia, ktorú tu vedieme a ktorú vedieme aj vďaka tomu, že máme tie znalosti toho, čo sa stalo. My sme už položili veľa otázok a dostali sme veľa odpovedí, ale s tými vedomosťami, s tým spätným pohľadom, ktorý už máte vy, ako aj my, čo je možné spraviť do budúcnosti, na to, aby aj tá komisia dokázala tlmočiť takéto poznanie ďalej, posúvať ho, aby komisia dokázala vytvoriť isté penzum znalostí, istý, istý, istú, istú sumu poznatkov na to, aby skutočne spotrebitelia boli ochránení takýchto, takéhoto konania, takéhoto nekalého konania a čo vedie potom katastrofálnym dôsledkom pre podniky, ale takisto zdravie ja veľmi pekne ďakujem e, za tú otázku a odolám e, tomu pokušeniu hodnotiť to nejakým spôsobom z politického pohľadu. Tá rozhodujúca otázka, ktorú ste už mi to troška uniká. Áno, do tej budúcnosti, čo by sa dalo spraviť s tými znalostiami. tomto prípade nejde o presun vedomosti, znalosti, o mnoha medzi komisiou alebo nejakou inou stranou, alebo medzi takýto prevod, presun v rámci komisie. Nejde to ani o komunikačný problém medzi komisiou a nejakou, nejakou inou stranou. Tu na, máme dočinenia s jasným porušovaním zákona. A na to netreba zabúdať. Podnik alebo firma priznala, že tie zákonom stanovené ciele nedo, nenaplnila, nedo, nedodržala a namiesto toho, aby povedala, my to nedokážeme, alebo my sa vzdáme takýchto projektov, alebo nastavíme iný nákladový rámec, sa rozhodol táto firma, tento podnik aplikovať podvodnú techniku alebo podvodné konanie. Naozaj neviem si predstaviť, aké politické dôsledky alebo politické závery by sme dokázali z tohto vyvodiť. Komisia nemá predsa možnosť preverovať konanie jednotlivých podnikov. Tá kontrola, ak vôbec nejaká kontrola je možná, to, to, to sa nedá. Toto bola jasná otázka. Chcel niekto konať podvodne? To nie je systémová chyba, ktorú by sme tu mali. Tuto ide o prípad podvodu. Ďakujem pani Šaldemóze. Pán Ferhojgen, ja som pravdepodobne jedna z posledných, ktorá vystúpi. a ja sa pozriem do budúcnosti. Ten škandál nebol odhalený v EÚ. Boli to mimovládky zo Spojených štátov, ktoré zistili, že v našom systéme existuje takýto problém. Nie je teda správne povedať, že to nie je systémová chyba. Je to práve systémová chyba, to si myslím. Ale takisto si myslím, že komisia s tým musí niečo urobiť, členské štáty takisto automobilový priemysel, všetci, čo v rámci systému figurujú. Keď e, sa pozrieme do budúcnosti a snažíme sa riešiť ten nový e, systém homologizácie, inako, ako ho zlepšiť, aby keď niekto bude konať podvodne, aby sme to vedeli odhaliť tu v EU, aby sme nečakali na odhalenie v Spojených štátoch. Máte nejakú predstavu o tom, ako tú legislatívu zmeniť, tak aby sme tie podozrenia dokázali odhalovať? Tej vašej téze ja s tým súhlasím, že s tou vašou tézou, že by sme mali byť schopní takéto porušenia, takéto protiprávne konania odhalovať. Myslím si, že to je možné len e, pri existencii vysoko výkonného nového testovacieho cyklu. Čiže podľa vás je to vyslovene otázka, ktorá sa redukuje na spôsob metódu testovania, nejde to ani tak o zodpovednosť členských štátov, komisie EU a tak ďalej Veď predsa každá časť v rámci toho systému má isté slovo, má istú váhu. Nie je to predsa len otázka testovacích metód. Máme predsa členské štáty, ktoré to musia implementovať, ktoré musia vykonávať kontrolu. Nemôže to byť komisia. Ale o čo spolahlivejšie a bezpečnejšie sú takéto metódy, alebo je tá bezpečnejšia metóda testovania, o čo je praktikovateľnejšia, to je ten predpoklad, z ktorého vychádzame, o to väčšia je potom pravdepodobnosť, že tie porušenia budú odhalované. To je pravda, aj na tom pracujeme, ale napriek tomu, ako by sme dokázali zlepšiť povinnosti voči členským štátom alebo ich vymáhanie, aby prijali lepšie pravidla dohľadu nad fungovaním trhu, tak aby sme sa tomu vyhli do budúcnosti. Ja sa obávam, že tam veľa možností nemáme ako európske inštitúcie No a otázka, ktorú teraz ste položili, tá spočúva, e, spočíva na e, istom princípe konštrukcie alebo konštrukcie toho európskeho, európskej, európskeho projektu ako takého. A ten konštru, tá konštrukcia je taká, aká je. Únia nemá žiadny správny, žiadnu správnu podporu, žiadne, žiadne správne základy nejaké. Ináč ako v členských štátoch, e, v Spojených štátoch aj napríklad teda majú takúto administratívnu podporu alebo takýto, takúto bázu, základ. Eh, a u nás eh, aplikácia tohto spoločného práva alebo práva spoločenstva je výlučnou pôsobnosťou členských štátov. Preto treba pozerať na úroveň členských štátov, keď hovoríme o aplikácii toho spoločného práva legislatívy, že to nie je vec, ktorú robíme podľa ľubovôle, ale že je to vec, ktorú plníme prioritne a možno by som nabádal k úvahe o tom, či v členských štátoch by sme nemohli zlepšiť tú metodiku, doladiť, ktorá zabezpečí, že to uplatňovanie implementácia aplikácia tohto práva bude včasná a, a, a dobrá, riadna. Chcel by som sa, viem, že je už veľa hodín, ale vrátiť sa troška k tej homologizácii. Moja prvá otázka, odkiaľ prišla tá myšlienka samotestovania na úrovni výrobcov automobilov, že si to oni budú robiť sami. To je všeobecná zásada eh, v rámci legislatívy vnútorného trhu Európskej únie, zásada samocertifikácie a to zahrňa aj to, že výrobca realizuje sám aj testy na tom je postavený celý systém CE, to je značky zhody, ktorým deklaruje výrobca, že jeho výrobok je v plnom súlade s pravidlami na, výrobok, tak, na výrobu takéhoto produktu v rámci EU. To je jednoznačný princíp alebo zásada vnútorného trhu a v rámci automobilového odvetvia to takisto platí pri mnohých komponentoch. A Ja si spomínam, že na úrovni vysokej skupiny, pracovnej skupiny CARS 21 sa o tejto otázke intenzívne diskutovalo, v ktorých oblastiach by sme mohli prejsť na samotestovanie, na rozdiel od testovania realizovaného nejakým tretím nezávislým orgánom. A je tam aj príloha v rámci správy, ktorú vypracovalo CARS 21, ktorá hovorí o tom, že kde sa to dá robiť. Ak mi ale dovolíte, chcel by som sa spýtať presne na CARS 21, lebo tu vidíte, že spotrebitelia sú tí, ktorí tieto automobily nakupujú, ktorí majú osobitné záujmy. A Nemyslíte si, že ten hlas spotrebiteľov mal byť viac vypočutý, hlavne pokiaľ ide o homologizáciu, kde spotrebitelia majú taký eminentný záujem a len jeden tam bol ich zástupca na Cars 21. Samozrejme, treba vypočuť eh, spotrebiteľov a skôr ako komisia pristúpi k nejakému návrhu, tak eh, prebehne konzultácia všetkých zainteresovaných strán. Cars 21 nebola skupina, ktorej by radila komisia pri vypracovaní jej návrhu, jej legislatívneho návrhu. Legislatívny návrh bol výsledkom aj veľmi širokej konzultácie zainteresovaných strán, Samozrejme aj spotrebitelia mali dvere otvorené, aj tak spravili, zúčastnili sa. Ale ak vám uniklo veľa informácií o tých environmentálnych záležitostiach, o záležitostiach, ktoré sa týkali spotrebiteľa, spätne, keď sa pozriete, nelutujete, že ten hlas nebol v rámci bezprostredného okolia vypočutý viac, môžem vás ubezpečiť, že v CARS 21 ten hlas, ktorý hovoril zo strany environmentálnych ochrancov, tak ten bol veľmi hlasný. A takisto tam veľmi hlasne boli zastúpení aj spotrebitelia a takisto aj odbory. Takže tam nemám nejaké lutovanie. Pán Ferhojgen, bola som prekvapená, keď som videla, že bývalý komisár by nám povedal, e, prečítal text v angličtine, ktorý si sám nenapísal, ale vidím, že komisia to takto nastavila. Troška ma to znepokojilo, troška ma to šokovalo. Vy ste povedali, že komisia navrhla takéto, takúto redukciu NOx v rámci Euro 5 nariadenia, pretože technológia neexistovala. Avšak v rámci e, hodnotenia vplyvu vašej komisie nachádzame dokonca vyčíslenú cenu za takúto technológiu. LNT 220 približne eur za vozidlo sú uvedené tu na. Nie je teda pravdou, že skutočný dôvod, skutočným dôvodom bolo, že komisia sa domnievala, že táto technológia bola príliš nákladná na to, aby sme požadovali od výrobcov jej použitie a aby sme takýmto spôsobom redukovali NOx. Asi ste ma nepochopili. Ja som práve povedal v súvislosti s otázkou, prečo Euro 5 a Euro 6 už od samého počiatku neboli predkladané balíčku zo strany komisie. A tam som povedal, že Euro 6, komisia okrem iného bolo viacero dôvodov, ale hlavný dôvod bol vlastne to, že ešte nebolo hodnotenie vplyvu. Ďalším dôvodom bolo, že v roku 2005 že tá technológia nebola ešte k dispozícii, neexistovala. To je dôvod, prečo Euro 5 a Euro 6 už od začiatku neboli predkladané spoločne. Ako náhle vznikla tá možnosť, a to už bolo na začiatku roku 2006, tak ja som e, s parlamentom o tom hovoril, že Euro 5 a Euro 6 budeme brať ako balíček. Ja som si myslela, že e, nesúhlasíme, keď ste povedali že nebola evaluácia, naopak bolo evaluácie. Mám ešte druhú otázku. Ak by ste dnes boli komisárom vzhľadom na škandál, škandál Volkswagen, spustili by ste e, postup pre porušenie predpisov voči členským krajín, ktoré e, homologizovali takéto vozidlá? Nemyslím si, že bývalý komisár by mal zodpovedať takúto otázku. Nepovažujem to za spravodlivé vo voči kolegom, ktorí teraz e, majú táto portfólio v komisii. To by bolo veľmi ľahké povedať, že ak keby som ja ešte dnes mohol čosi povedať, urobil by som to či ono. Prosím, jednoducho, e, z toh- tejto otázky sa jednoducho e, nepovažujem za spravodlivé ju zodpovedať. Ďakujeme. Samozrejme, že ste oprávnení dať takúto odpoveď, je veľmi neskoro. Chcem vám poďakovať za vašu prítomnosť, za odpoveď na všetky otázky. Mnohé otázky zostávajú nezodpovedané, ale prídu ďalšie vypočutia. A to ďalší pondelok hneď vypočutie pána Potočníka. Uvidíme sa potom. Sorry for No, no, it's okay, it's okay, but...